So, uh, dear friends, ladies and gentlemen. Drahí priatelia, dámy a páni, myslím, že je vhodný čas, aby sme začali pracovať, aby sme začali našu popoludnejšiu schôdzu. Srdečne vás všetkých vítam. I'm happy to welcome all of you, and especially I welcome ten uh, Spanish. Najmä vítam našich uh, desiatich španielských hostí, ktorí zastupujú regionálne rádiové stanice z Španielska. Srdečne vás vítame tu v Bruseli. A najskôr by som vás chcel informovať o výsledkoch schôdze koordinátorov z dnešného dopoludnia. Teda návrh programu bol schválený, koordinátori ho odobrili, bod 32, petícia 0410 eh, z roku 2014 sa odkladá na niektorú z budúcich schôdzí. Ďalej, k správam a stanoviskám sa rozhodlo, že spravodajcom pre výročnú správu PETI za rok 2015 bude pani Valina e, za GUE. Blahoželáme pani spravodajkyni. Odporúčania, ktoré navrhuje predsednička, sú odobrené s výnimkou odporúčania o petícii 1372 z roku 2015, kde pani Auken predložila požiadavku na petíciu 76 z roku 2015, e, kde bola schválená požiadavka pani Becera. Čo sa týka petície 1359 z roku 2015, tu bol odsúhlasený kompromis. A ďalší bod, požiadavka, ktorá sa týka bodov B. Nasledovné body boli stiahnuté z programu 1199 z roku 2011, 0587 z roku 2014, 1998 z roku 2014, 0108 z roku 2015. Nasledovné petície budú zavreté po krokoch, e, e, ktoré odporúča pani Auken 05 39 z roku 2013, 28 30 70 z roku 2014, 01 71 z roku 2015 a 03 12 z roku 2015. Čo sa týka seminára o postihnutí. Koordinátori schválili zorganizovať seminár o postihnutí 9. a 10. novembra tohto roka za účasti oddelenia pre politické štúdie. Čo sa týka verejných vypočutí, koordinátori rozhodli o programe vypočutia o transparentnosti 31. júna tohto roka s doplnením pána Emilia Di Capitaniho ako rečníka na tomto vypočutí. Čo sa týka vypočutia na tému prekážky občanov EÚ a ich slobody mm, posúvať sa a pracovať v, na vnútornom trhu EÚ, koordinátori môžu predkladať návrhy, ktoré sa týkajú tém a rečníkov do 29. júna. Správa z pracovnej skupiny AFKO o rokovacom poriadku Predsednička informovala o schôdzi pracovnej skupiny z 12. mája a tiež informovala o svojom stretnutí e, s pánom Bílandom z 1. júna tohto roka. Koordinátori prejednali podrobne otázky, kde e, nebol dosiahnutý plný konsenzus a síce krátke riešenia, taktiež e, prieskumné misie, ako aj pravidla súvisia sa činnosťou ombudsmanky. Potom následne bolo rozhodnuté o všetkých konkrétnych otvorených prípadoch a e, ďalšie informácie sa postupia v pracovnej skupine AFKO. Čo sa týka dokumentov e, právnej služby, koordinátori vzali na vedomie neoficiálne dokumenty právnej služby o priateľnosti konkrétnych petícií a tiež, e, ktoré súvisia s právami poslancov na petície. Ďalší bod sa týkal e, pozorovacej misie e, na Slovensku. Tento program bol schválený a tiež bolo schválené zloženie delegácie, pričom sa tejto cesty zúčastnia šiesti poslanci a traja poslanci ex officio. Ďalej je sieť Petty Coordinators e, taktiež vzali na vedomie výsledky konania súvisiaceho s dotazníkom a, a ak sú nejaké námietky, je možné predlžiť do 9. júna. Ďalej informácia z pracovnej skupiny o blahu detí. Tento bod sa odložil a myslím, že to je všetko, čo sa týka rozhodnutia koordinátorov a dnešnej schôdze koordinátorov. Myslím, že to bola veľmi úspešná schôdza. Diskutovali sme dosť plodne. Teraz budeme pokračovať v práci. Ak dovolíte, prešiel by som do e, svojho materinského jazyka do maďarčiny. Ešte predtým by som e, dal slovo zástupcom petície číslo 735 z roku 2008 ktorú predkladajú Remo Castanieri alebo to Paolo Veggio. Je to petícia so 154 podpismi. Ide o železničné spojenie Lyon-Turín a tiež ide o petíciu 726 z roku 2011, ktorú predkladá Enrico Venecia. Ide o námietky proti výstavbe vysokorýchlostného železničného spojenia Turín-Lyon, ako aj petícia 1036 z roka 2015, ktorú predkladá Marko Bava, opäť e, Talian, kde ide o zmenu rozhodnutia postaviť vysokorýchlostnú železničnú trať na úseku Turín-Lyon. Srdečne vítam predkladateľov petícií, dávam im slovo a žiadam ich, aby sa e, obmedzili na 5-6 minút maximálne. Nech sa páči, máte slovo. Dobrý deň, volám sa Marko Báva a dnes sa vyjadrujem v mene e, asociácie Nuovo Modelo di ktorého cieľom je ochrana talianských a francúzských eh, občanov a e, takisto aj európskych e, zdrojov v hodnote 8 miliard eur. Ehm, aktuálne sa e, projekt e, týka iba výstavby e, základného tunela a až teda po miesto Busoleno. Ide teda 18 kilometrov na talianskom území. Zvyšok E, e, sa týka úpravy existujúcej železničnej e, trasy. V roku 2014 3 milióny 300 tón bolo prevážaných touto oblasťou. Nová železničná línia v roku 2023, teda o 7 rokov, by mala eh, eh, umožniť eh, prevoz 19 tisíc tón tovaru. Takže ide o 478-násobné zvýšenie. To nemá nič spoločné s realitou. Keď si porovnáte vlak, ktorý by prešiel novou cestou a starou cestou, je tam, e, sú, sú tam rozdiely, e, ktoré e, žiadne štúdie nevidia ako realistické. sedem 67 tisíc metrov kubických obsahujúcich azbest bolo treba v talianskej časti vyhlbiť počas výstavby. spoločnosť CMC z Raveny, ktorá stavia e, viacero infraštruktúr v celom e, svete. E, má poverenie hlbiť tento tunel medzi Lyonom a Turínom. Stavia aj rôzne platformy v, v mori platformy pre večerné e, turbíny. Podobne od začiatku roka e, prišlo do e, Talianska 40 tisíc utečencov. Predpokladám, že do konca roka ich bude 500 tisíc a predpokladám, že toto bude pokračovať stále ďalej. V povojnovom období veľa Talianov e, emigrovalo do e, USA, ale potom e, sa časť z nich vrátila. Io invito il Parlamento europeo a discutere per deliberare l'iniziativa di... Ide o to, že žiadame, aby e, sa teraz e, zdroje e, z výstavby tohto železničného projektu presmerovali práve do výstavby týchto platformiem, pretože teraz sa Európa borí s náporom utečencov a to je dôležitejší projekt. Úrad Megadomas. Ďakujem pekne, srdečne. Zdravím pána Gönta, Teda nech sa páči. Máte slovo. Good afternoon, ladies and gentlemen. My... Príjemné popoludne, volám sa Gunter Etler, pracujem na generálnom riaditeľstve pre mobilitu a dopravu v Európskej komisii. Reagujem na prvú petíciu, ktorá je na programe, ktorá sa týka nového železničného spojenia Lyon-Turín. Ak e, som to správne pochopil, predkladateľ petície zdôrazňuje tri zásadné veci. Objem nákladu, ktorý sa prepravuje na už existujúcej historickej trati, by neodôvodnil nové železničné spojenie. E, je tam množstvo, obrovské množstvo azbestu a peniaze e, by sa dali využiť aj lepšie. Najskôr by som chcel uviesť, že všetky rozsiahle infraštruktúrne projekty v Európskej únii sú projekty, ktoré e, vykonávajú členské štáty. Európska únia zatiaľ nezačala sama e, vykonávať infraštruktúrne projekty. Teda je to projekt, e, ktorý spoločne vykonávajú Francúzsko a Taliansko. Tento projekt získal spolufinancovanie Európskej únie na obdobie rokov 2007 až 2013 a taktiež e, veľmi pravdepodobne získa spolufinancovanie na obdobie rokov 2014 až 2020. No preto Európska únia a v tomto prípade Európska komisia nemá priamy vplyv na to, či tento projekt sa uskutoční alebo nie. Avšak e, existujú prísne podmienky spolufinancovania na to, aby bolo umožnené podporiť spolufinancovanie Európskej únie. Okrem iného, tento projekt e, musí vykazovať pozitívnu analýzu výdavkov a prínosov, taktiež sa musí absolvovať všetky potrebné administratívne úkony. Ako veľmi dobre viete, tu v Európskom parlamente je potrebné dodržať veľmi prísne e, normy, ktoré sa týkajú životného prostredia a tiež výsledné hodnotenie musí byť pozitívne. Tento projekt bol ešte donedávna e, súčasťou e, francúzsko-talianského samitu medzi prezidentom Hollandom a predsedom Rady ministrov, e, ako aj pánom Rencim a dohodli sa, že v tomto projekte budú pokračovať, pretože je to dôležitý projekt nielen pre Francúzsko a Taliansko, ale aj pre celú Európsku úniu. Nechcel by som zacházať príliš do podrobností a rozvádzať všetky podrobné technické argumenty. Objem eh, na tejto historickej trati sa nedá porovnať eh, a nemá žiadny relevantný vplyv eh, na budúce objemy. Táto trať je z 60. rokov 19. storočia. Je to veľmi historická trať, pretože vtedy na tejto trati teda sa vybudoval prvý tunel v Alpách v roku 1860. Nikto by si vtedy nebol pomyslel, že tento tunel ešte stále bude fungovať aj 150 rokov neskôr a že si ho mnohí budú vážiť. V tomto údolí sú sa Európska únia už v tomto smere splnila svoje úlohy, čo sa týka ďalšieho plánovania. Tento nový tunel bude eh, tzv. plochým tunelom, pretože starý tunel je prispôsobený parným lokomotívam a už to neodpoveda moderným normám eh, nákladnej vlakovej dopravy a preto moderné logistické um, železničné sústavy sa vyhýbajú tejto trati medzi Lyonom a Turínom, keďže táto trať nie je prispôsobená vlakom. Taktiež eh, táto nová trať si priláka o mnoho viac eh, väčší objem premávky. Nedá sa tomu predísť. Veci sa hýbu vpred. Aj ľudia, ktorí žijú v údolí Súza, majú pocit, eh, že um, premávka je slabá, že nepotrebujú novú trať. E, nie je to však pravda. E, premávka je um, presunutá do uh, Švajčiarska a tiež na pobrežie a tamošie trate sú veľmi preťažené a cieľom budovania aj tejto novej trate je presunúť uh, čiastočne železné súpravy aj na túto trať medzi Lyonom a Turínom. Čo sa týka uh, využitia peňazí, či to je efektívny e, spôsob, e, na toto si netrúfam odpovedať. E, to je tá najväčšia otázka pre všetkých politikov. Myslím, že to je z mojej strany tejto chvíli všetko. Ďakujem. Ďakujeme pekne. A teraz otvárame diskusiu. Pýtam sa kolegov, kto by chcel niečo dodať, kto sa hlási o slovo. Pani El. Ďakujem, pán predseda. Toto dielo, tento projekt sa realizuje už 20 rokov, respektíve sa o to Taliansko s Francúzskom pokúšajú. A e, to proti e, vôli Talianov a Francúzov, ktorých presviečajú, že je to potrebné, pretože to bude mať prínosy a prídanú hodnotu e, pre danú oblasť. Vôbec s tým nesúhlasím. Nesúhlasím s tým ja ani tisíce ďalších ľudí, ktorí žijú v týchto e, oblastiach e, na oboch stranách hraníc a majú právo byť vypočutí, aby vyjadrili svoje motivácie, svoje dôvody. Doteraz e, však sa takáto možnosť neudiala. Preto je tento dnešný deň veľmi dôležitý podľa mňa aby som... Eh, to je dôležité, že môžeme predstaviť tieto petície v Európskom parlamente. Je to dôležitý eh, krok v boji eh, proti tejto železničnej trati, boji, ktorý trvá veľa rokov a veľa ďalších výborov sa zaoberá týmto, touto témou E, môj kolega Marko Vali sa bude zaberať týmto problémom z ekonomicko-finančného pohľadu. Ja by som e, chcela spomenúť takú všeobecnejšiu úvahu týkajúcu transparentnosti e, tohto projektu. Predovšetkým by som sa chcela spýtať, akým spôsobom komisia zabezpečuje správne uplatňovanie niektorých smerníc, ktoré sme definovali ako Napríklad smernica o prístupu verejnosti e, k environmentálnym e, údajom. E, v týchto smerniciach sa spomína Arhusky dohovor, ktorý definuje presné povinnosti informovať verejnosť a umožniť jej účasť, obzvlášť v prípade cezhraničných projektov, ako je tomu v tomto prípade. Chcem ešte všetkým pripomenúť, že tento projekt sa momentálne nachádza vo fáze e, štúdií. Tunel, ktorý sa e, vytvoril, je len diagnostickým, takže sme naozaj vzdialení od e, nejakej hotovej vykonanej konštrukcie. Takže je čas naozaj úprimne zhodnotiť tie kritické body a problémy a vypočuť si e, dôvody oponentov. Tieto dôvody e, v priebehu minulých rokov boli neustále ignorované. E, observatórium Val Súza bolo vytvorené v roku 2006 ako miesto, kde by sa mohli vyjadriť občania tohto regiónu, kde by sa mohli analyzovať prínosy tohto diela ale e, bol brutálne umlčaný. Tí, ktorí e, boli súčasťou tohto observatória, boli jednoducho e, vylúčení. To sú vlastne zástupcovia obcí z Val Súza. Je to 43 obcí, ktoré zastupujú 100 tisíc obyvateľov tohto údolia, ktorí v tejto oblasti žijú a ktorí už celé roky nemajú možnosť vyjadriť svoj názor. E, toto dielo je e, vnútené zvonka zo strany e, vlád francúzskej a talianskej. Táto oblasť sa militarizuje oblasť v okolí diagnostického tunela. Je tam viac než 2000 príslušníkov, ktorí monitorujú a kontrolujú túto oblasť bola označená za miesto národného záujmu dekretom z roku 2013. A tu sa to všetko nekončí. Je tu veľmi veľa aspektov, ktoré idú e, proti naozaj úprimnému zainteresovaniu e, verejnosti. E, dnes už bývalý predseda tohto observatória je vyšetrovaný súdne práve kvôli svojmu správaniu Ehm, neinformovania eh, obcí, ktoré sú proti tomuto eh, projektu. Ehm, vyšetrovanie ešte len prebieha. My teda dúfame, že petícia práve z tohto dôvodu ostane otvorená, aby sme eh, mohli sledovať, ako sa budú veci vyvíjať. A na záver chcem spomenúť údaje, ktoré boli prezentované teda e, vytvorenie tohto e, spojenia, ktoré tak veľmi vraj chýba. Dnes je tam e, trať, ktorá funguje a nedostatočne využitá. Hovorili ste o saturácii tejto trate. My sme od saturácie tejto trate naozaj veľmi vzdialení medzi eh, Lyonom a Turínom. No a ešte chcem pripomenúť kolegom, eh, že ide o vysokorýchlostnú eh, trať. Tá sa v celom svete využíva pre prepravu pasažierov. 2000 pasažierov denne cestuje na tejto trati dnes v iných častiach e, sveta e, e, sú podobné čísla na úrovni 40 tisíc. Takže je to naozaj veľký, veľké klamstvo, že sa toto všetko buduje kvôli preprave tovaru, kvôli nákladným vlakom. Opakujem, táto tráť e, je schopná dnes zabezpečiť e, potreby, ktoré existujú v oblasti prepravy. V posledných 16 rokoch e, sa však neustále znižuje doprava na tejto trati. No a ešte jedna posledná úvaha Myslím, že je dôležité v prípade tak veľkých projektov zhodnotiť jasne a nezávisle, aké sú tu e, prínosy e, infraštruktúry pre danú oblasť. Volá sa to Life Cycle Assessment, analýza životného e, cyklu určitého diela pre daný región. Toto sa opäť neudialo. V tomto prípade bolo by to však potrebné a ja teda žiadam a navrhujem, aby sa e, petícia ponechala otvorená a aby sme príslušne talians, prípadne talianským orgánom e, e, poslali list s tými kritickými bodmi a okrem toho navrhujem aj návštevu tejto oblasti tohto miesta na talianskej aj francúzskej strane a e, navrhujem stretnutie s ľuďmi, ktorí 25 rokov bojujú proti e, tomuto projektu. Nie je možné, aby tak e, dlho bol ignorovaný názor občanov. Sí, grazie, Ďakujem pekne, pán predseda. Nie je to po čo v tomto parlamente hovoríme o tomto projekte. Patrí tým najdrahším z infraštruktúrálneho hľadiska a pritom rozpočet EÚ to financuje len z časti. Preto veľmi silne podporujeme petíciu Eh, ktorá nám, k nám prichádza z Talianska eh, v, v tejto oblasti. Zo štyroch dôvodov kritizujeme tento projekt kvôli nedemokratickosti, netransparentnosti, neužitočnosti a nebezpečnosti tohto projektu. Prečo to nie je demokratické? To už vysvetlila kolegyňa Eleonora Evi. Je tam veľa obcí, ktoré sú silne proti tomuto projektu a e, nikto ich nepočúva, takže to naozaj veľmi e, diktátorský prístup E, nikto nepočúva tých, ktorí e, žijú e, v danej oblasti a chce sa vyjadriť na tému tohto projektu. Je to netransparentné, pretože nám chýbajú nezávislé hodnotenia a jasné výpočty nákladov. Bude dostať naozaj miliardy, ale ide naozaj o hodnotenia, ktoré boli, neboli vytvorené nezávisle. Bol tam vždy konflikt záujmov ehm, spoločnosť, ktorá e, riadila pr- e, dané práce, mala, bola poverená vytvorením takýchto projektov napríklad. Takže chýbajú nezávislé hodnotenia. No a napokon budeme financovať nejaké dielo, e, nebude tam dostatočne dobrá certifikácia a napokon tadiaľ nebudú môcť chodiť ani vlaky, ktoré prepravujú náklady, ani vlaky, ktoré prepravujú pasažierov a pritom by sa eh, iba vymrhali eh, eh, prostriedky. No a takisto chýbajú aj informácie, pokiaľ ide o tie to úvodné financovanie. My sme takisto žiadali o informácie ohľadom týchto projektov, ohľadom zadávania kontraktov v súvislosti so stavbou tohto tunela, pretože najprv v takýchto prípadoch je potrebné urobiť diagnostické tunely z časti. Je toto financované zo strany EÚ avšak eh, vôbec eh, nie sú poskytnuté príslušné údaje transparentným spôsobom. Európsky parlament ale zastupuje 28 štátov a teda peniaze eh, zo strany EÚ sú peniazmi 28 členských štátov a preto žiadame o úplnú transparentnosť a žiadame o prístup k takýmto informáciám. Ide o ochranu Eh, informácií, o transparentnosť ohľadom finančných eh, informácií, aj teda v prípade tejto trate. Potrebujeme teda, aby nám eh, komisia postupila tieto informácie. Sme už s príslušným generálnym rediteľstvom v kontakte. A prečo je to nebezpečné? Pretože Vidíme, e, koľko prác už bolo potrebné e, e, doteraz. V súvislosti s tým už prebiehajú vyšetrovania kvôli organizovanému zločinu, kvôli infiltrácii firiem, ktoré sa dostali nesprávnym spôsobom k týmto kontraktom nie je ani potrebná táto trať, e, pretože tu naozaj nie je taká, e, taká silná potreba prepravovať toľko tovarov v tejto oblasti. Takže naozaj sú e, tu veľké rizika, že z európskeho rozpočtu sa financuje neužitočný projekt, ktorý podporuje organizovaný zločin. Preto chceme, aby táto petícia ostala otvorená, aby sa podporila iniciatíva Európskeho parlamentu preto aby eh, sa celý tento, celá táto oblasť eh, osvetlila ohľadom tohto projektu. Je to dôležité aj eh, do budúcnosti pre ostatné projekty. Nechceme budovať diálnice, ktoré nikto nepotrebuje, železničné trate, ktoré nikto nepotrebuje a nechceme teraz násilňovať demokraciu v jednom celom regióne Talianska. Ďakujem. Jár úr is Ďakujeme pekne. Teraz pán Jár, nech sa páči. Ja, vielen Dank. Ďakujem. Začal by som tým, e, že sa zrejme zhodneme v tom, e, že všeobecný problém e, je v tom, že žiadny takýto rozsiahlejší stavebný projekt sa nezaobíde bez kritiky. Preto je pochopiteľné, keď sa hovorí, že síce chceme Ehm, podporiť e, e, rozširovanie nových e, železničných tratí aj severužných, aj východozápadných a tiež je potrebné, aby členské štáty tieto projekty priamo podporili, pretože ide o naplnenie ich potrieb. Členské štáty musia priamo viesť dialog s občanmi, aby obhajili teda projekty. Samotná myšlienka nie je predsa nesprávna uskutočniť takéto projekty. E, Zôrazňujem ešte raz, že žiadny takéto rozsiahlejší stavebný projekt sa nikdy nezaobíde bez kritiky. A to platí aj pre ostatné e, sektory, nielen pre infraštruktúru. Čo sa týka argumentov mojich predrečníkov, nechcem ich opakovať. E, chcel by som si položiť otázku, ako to chceme vlastne vyriešiť. Teda, či tento projekt má zmysel ja musím e, otvorene uznať, že e, to nedokážem posúdiť, či je to ekonomicky e, potrebné a nevyhnutné. Myslím, že na tomto mieste je relevantný dialog medzi Talianskom a Francúzskom. Ak sa uvádzajú informácie, mali by sa uviesť aj zdroje týchto informácií. Ak sa veci nepodarili v minulosti, tak je na mieste otázka, ako komisia môže veci vylepšiť takéto um, verejné obstarávanie samozrejme eh, musí komisia pozorne sledovať. Ja teda chcem položiť otázku nám všetkým, ako tento problém chceme vyriešiť, eh, aby sme si to nepresúvali len ako pingpongovú loptičku. Mhm, myslím, že by bolo eh, na mieste, aby sa takýmito stiažnosťami zaoberal miestny orgán, ktorý posudzuje petície. Neviem, či vo Francúzsku a v Taliansku existuje niečo podobné ako náš petičný výbor. My totiž nedochádzame e, podľa mňa tento prípad dôkladne vyhodnotiť. Musíme teda uzrejmiť, e, v čom máme právomoci, v čom nemáme a ktoré rozhodnutia budeme musieť posunúť iným inštanciám, iným úrovniam. A ešte raz dôrazňujem, že veľké stavebné projekty vždy vyvolávajú aj kritiku. každom prípade je potrebné viesť dialog s miestnymi orgánmi. Ja chápem aj komisiu, e, ktorá e, celú vec podrobne preskúmala aj kontakty s členskými štátmi. A podľa členských štátov, teda podľa Francúzska a Talianska, je tento projekt zmysluplný. Myslím teda, že by sme sa mali uzrejmiť argumenty a v primeranom čase by sme mali potom poskytnúť aj odpoveď. Ďakujem pekne. Teraz e, Pani Vali, nech sa páči. Sí, buenas tardes. Nosotros desde GUE queríamos... Ďakujem pekne. Príjemné popoludne. Naša skupina GUE chce podporiť túto petíciu. Domnievame sa, že e, argumenty nie sú dostatočne jasne popísané, ani čísla nie sú e, dosť jasné Máme pocit, že od roku 2011 došlo k výraznému nárastu objemu dopravy o niekoľko miliónov tón. Medzi rokmi 2008 až 2014. A navrhuje sa tu aj predĺženie tejto trate o zhruba 50 kilometrov, keď sa pozrieme na aktuálnu trať, podľa vyjadrenia francúzského dvora auditorov je údajne možné Eh, využiť aj väčší potenciál, ale teraz eh, sa objem dopravy znížil v časoch krízy. Musíme predsa prihľadať na to, aby sa verejné prostriedky vynaložili čo najefektívnejšie. 15 až 17 miliónov tón sa prepravuje v podobných tuneloch vo Švajčiarsku a v Rakúsku. Eh, doteraz s tým neboli žiadne problémy. V Španielsku máme tiež bohaté skúsenosti aj tam sú letiská, ktoré už boli uzavreté a taktiež e, úseky diálnic, ktoré sa napokon vôbec nevyužívajú. Tým chcem povedať toľko, že musíme predísť tomu, aby sa e, mrhalo prostriedkami, aby e, sa podporovali projekty za každú cenu. Táto petícia by nemala ostať otvorená, mala by sa posunúť aj výboru pre e, životné prostredie, pre rozpočtovú kontrolu, aj pre dopravu. Ide tu napokon konec koncov peniaze denevníkov, e, francúzov, talianov a iných. A pokiaľ e, sa nedokáže, že tento projekt naozaj je nevyhnutný, tak e, by sa takéto projekty v praxi podporovať nemali. Myslím si, že sa už urobilo priveľa v posledných rokoch a tiež e, to nebolo dostatočne e, skontrolované, či naozaj boli takéto projekty nevyhnutné. A ak to nevyhnuté nie je, tak sa skutočne nemusí. Pán Marias, ďakujem pekne. Pán predsedajúci, s veľkým záujmom som sa vypočul doterajšie vyjadrenia. Tiež sme si vypočuli vyjadrenia talianských kolegov, e, tí sa v tejto situácii vyznajú lepšie. Ja to celé sledujem už niekoľko rokov a vidím, že vždy sa spomínajú reakcie súvisiace s um, prevádzkou práve tejto železničnej e, trasy. Miestne obyvateľstvo sa neustále stiažuje na to, že nie je dobre informované, že sa e, na nich neprihliada, že sa neberie do úvahy ich postoj a orgány e, Talianska či Francúzska jednoducho postupujú ďalej bez toho, aby zohľadnili dianie priamo e, tam na mieste. A vypočuli sme si aj reakcie z iných strán. Kapitál, ktorý sa pri týchto prácach využíva, je kapitálom Európskej únie a preto je v našej právomoci podrobne to preskúmať. Takéto veľké projekty vždy musia zahrňať aj aspekt rokovania, vyjednávania, teda musia sa do tohto procesu zapojiť e, aj miestne orgány, ale aj orgány Európskej únie. Musia sa prijať potrebné opatrenia. To v tomto prípade zaistené nebolo. Tento projekt je veľmi drahý a možno nie je nevyhnutne e, potrebný práve v časoch, keď prostriedky Európskej únie sú obmedzené, je ich nedostatok e, a keď vôbec nie je jednoznačne potvrdené, či takáto teda je potrebná ak sú podobné napríklad železničné trate, ktoré sa nevyužívajú v plnej miere, možno by sa tieto peniaze dali využiť na iné účely, aby sme podporili napríklad e, vysokorýchlostné vlaky aj v iných regiónoch. Ja chápem, že napríklad keď cestujeme medzi Bruselom a Štrasburgom, vidíme, že tu vysokorýchlostná trať priamo z Bruselu do Štrasburgu nie je. A tým strácame množstvo času na tejto trase. Možno by nebolo zlé zvážiť projekty aj v tejto trati alebo v južných regiónoch, v Grécku alebo iných južných krajinách. Aj tam by to možno bolo mnoho užitočnejšie. Aj tu vidíme, že teda my túto petíciu rozhodne podporujeme a domnievame sa, tak ako aj niektorí ďalší kolegovia, že táto petícia by mala ostať otvorená. Aj ostatné výbory by sa mali informovať o tejto problematike, výbor pre životné prostredie, aj výbor pre rozpočet. Okrem toho by e, sa mal poslať list talianským a, a francúzským orgánom, aby sa vyjadrili a a tiež e, miestne zastupiteľstva priamo na mieste by mali byť súčasťou tohto procesu rozhodovania. Na záver e, môžem povedať, že je to rozhodne zaujímavá téma, musíme sa jej venovať, petícia musí ostať naďalej otvorená a potom sa uvidí, ako sa ďalej e, spracujú návrhy, ktoré predložia kolegovia aj spolu so mnou. My predsa chceme brániť záujmy našich občanov, oni nás sem zvolili. Ďakujem pekne. Ďalšia kolegyňa. Ďakujem bardzo, panie przewodniczący. Zgadzając się z tym... Ďakujem pekne. Budem hovoriť o tom, čo bol povedal pán Jar. Akákoľvek investícia vedie k tomu, že vzniknú zástancovia i protivníci, je samozrejme ťažké na základe rôznych údajov ohodnotiť, či investícia je nevyhnutná alebo nie. Viem, že Poľsko je tu veľmi aktívne a viem, že mnohé projekty v železničnej oblasti viedli k veľkým diskusiám. Je tomu tak, že u investícií odpovedej, e, sú odpovede komisie spred 4 rokov. Existujú ale aj údaje, na ktoré sa tu odkazuje z roku 2011. Nehovorím teraz o tom, či má byť komisia otvorená alebo uzavretá. Podľa mňa je dôležité mať aktualizované vedomosti o tom, čo sa momentálne deje, či sa dodržuje časový rámec. Po tom, čo prešlo toľko rokov, tak pokročili e, práce tak výrazne, že prerušenie prác by mohlo znamenať veľké, veľké plýtvanie. Otázka je tiež, či sa peniaze vydávajú v zmysle časového rámca. Malo by to byť predsa... E, mal to byť e, menší projekt. A potom samozrejme formálne postupy v tejto oblasti, takže som toho názoru, že treba osloviť komisiu a poprosiť ju o aktualizáciu informácií technickej a finančnej povahy, ako to dnes vyzerá, dnes v roku 2016, 4 roky po začiatku tejto investície. Možno vznikla veľká zmena. Takže ak projekt je veľmi už pokročený, tak je zložité to prerušiť, pretože by sa plýtvali prostriedky. Ďakujem pekne. Vidím, že nikto z ďal, ďalší z kolegov nechce hovoriť. Herman? Budem odpovedať eh, hneď. Zareagujem na túto diskusiu. Ako som povedal, eh, práce sa ešte len majú začať. Sme naozaj na začiatku Zámerom tejto petície e, bolo aj pouvažovať e, nad ekonomickou stránkou a chcem zareagovať na to, čo povedal minister e, dopravy. Chcem vyzvať Európsky parlament, aby zhodnotil, že ak by tu neboli financie Európskej únie, 3 miliardy eur približne, ani Taliansko, ani Francúzsko by eh, sa, by vlastne sa nezložili na financovanie tohto projektu. Aspoň pokiaľ ide o Taliansko, neviem, ako je to v prípade Francúzska, myslím, že tam to bude ale rovnaké. Eh, to sa snažilo eh, získať financie zo strany EÚ na svoje územie. Okrem teda tej ekonomickej chyby, predvídať riešenia, teda vytvárať riešenia ešte predtým, než vzniknú potreby je dôležité, aby sa touto otázkou naozaj zaoberalo ministerstvo. Ide naozaj o možnosť rozšírenia alebo potrebu rozšíriť e, túto e, trať v danej oblasti. Podľa našich informácií toto vôbec nie je potrebné. A pritom miestna populácia odsudzuje tento projekt, miestny, miestne obce sú proti tomu. Jediný skutočný dôvod, ktorý tu vidím a preto žiadam Európsku úniu, aby prestala financovať tento projekt, je, že je tu vysoká koncentrácia fondov pre, neužitočnú, pre neužitočné projekty v oblasti, kde je vysoká koncentrácia mafie. Takže nedá sa vylúčiť, že e, tieto e, financie potečú nielen priamo, ale aj nepriamo e, do firiem, ktoré sú prepojené s mafiou a, počas, a pomocou týchto prác budú tieto požierať fondy, ktoré by boli v dnešných časoch krízy potrebnejšie inde a využijú tieto prostriedky samozrejme nie na e, účely, ktoré e, sú pre spoločnosť dobré. Takže treba naozaj zhodnotiť, či toto dielo by bolo naozaj tak e, potrebné pre Taliansko a Francúzsko. Ak áno, tak nech to financuje samotné Taliansko a Francúzsko bez pomoci EÚ. Týmto chcem len ukázať, že žiadna z krajín by nemala záujem financovať tento projekt, pokiaľ by tu nebola pomoc zo strany EÚ. E, dúfam teda, že sa týmto budete zaobrať, vypočujete si priamo aj italianských, aj francúzských e, e, zastupcov obcí, starostov. Opakujem, väčšina z nich je jednoznačne proti tomuto projektu. Dámy a páni, Zdá sa, že môžeme uzavrieť túto diskusiu nasledovne. Keď vediem určitú diskusiu, snažím sa byť nestranný, ale v tomto prípade musím urobiť výnimku. Musím podrobnejšie pohovoriť o tejto otázke. Pána Günthera Oetla by som poprosil, aby si dal, aby eh, E, posúdil, či hovorím o probléme správne. Na jednej strane je tu petícia, ktorá tvrdí, že v prípade prepojenia Lyon-Turín sú pochybnosti, pokiaľ ide o stavbu tejto železničnej trasy. Na druhej strane ide o projekt, ktorý medzičasom prebieha už e, 10 rokov. A ak tomu rozumiem správne, tak ide o rýchlostné, vysokorýchlostné spojenie, ktoré spája e, východ s západom e, Budapešť s Lyonom. Ide o transeurópsku nadnárodnú investíciu a to patrí k šiestému bloku e, transeurópskych sietí Komisii, otázka teda komisii a rade znie teda nasledovne, či táto línia, táto spojenie z Budapešti e, siaha až po Turín alebo až po Lyon. Otázka teda znie, či časť Lyon-Turín bude e, užitočná alebo nie. To sú otázky, ktoré talianských a taliansku a francúzsku, e, francúzska vláda môžu ako najpovolanejšie zodpovedať. Ja som e, e, za to, aby petícia zostala otvorená a to je podľa mňa najpriateľnejšie pre autorov petície. Na druhej strane môžeme napísať list, ako by to bolo navrhnuté francúzskej a talianskej vláde a od týchto vlád si vyžiadať informácie a mohli by sme tiež i vyčkať na to, čo chce urobiť komisia a môžeme komisiu požiadať, či si myslí, že v rámci cez európskych sietí táto e, investícii vlastne má byť zachovaná táto investícia. Viacerí kolegovia navrhli, aby sme e, na TRAN Eh, Agri a Ekon napísali list. Možno môžeme už predtým zistiť, či sú eh, eh, pravdivé tie obvinenia, ktoré hovoria, že niečo je v neporiadku s tendrom, s výberovým konaním, pokiaľ ide o kontakty so zločineckými štruktúrami dvojnásobne by sme e, mali dbať na to, že tie, e, tie výberové konania sú naozaj nezávislé. Samozrejme, že pre nemilia sa autory vedície v tom, že nie všetko sa zdá byť košer. Hmm. Ale treba mať tie e, dôkazy o opaku. Či teda nevyhnutnosť je jasná, ale ak by to aj bolo nevyhnutné, keďže ide o E, účinné použitie daňových prostriedkov, či všetko je bez e, korupcie. Ďakujeme pekne. E, to, čo predložil pán Jár, je veľmi užitočné, malo by to byť teda v tom liste. Tým pádom sme uzavreli bod 10 a teraz sa dostávame k bodu 11 0974-2014 povedala som, že e, to celé by sa malo dostať e, do e, výboru pre kontrolu rozpočtu, nie do, do ekonu. V poriadku, bez problémov. Takže e, bod 11, petícia číslo 0974 z roku 2014, autorom je Dietmar Gold e, z Rakúska. Ide o plánovanú železničnú trať v Salzburgu. Pokiaľ viem, je, je e, predkladateľ prítomný a preto mu dávam slovo. Zhrňte e, petíciu, volám sa Dietmar Gold a hovorím ako zástupca E, občianského e, zruženia, ktoré je nestranícke pre časť Bavorska a Horného Rakúska. Chcem zdôrazniť a dúfam, že sa mi podarí v rámci mojich úvah to e, dokázať, že ide o potvrdenie alebo zamietnutie tejto trasy a že sa to dotýka v Hornom Rakúsku a Bavorsku kvality ovzdušia. Prečo sme predložili túto petíciu? Mm, vychádzali sme z toho, že ekologická politika Európskeho spoločenstva podľa článku 174 odsek 2 je e, pevne zakotvená a že e, sa žiada vysoká miera ochrany životného prostredia e, na základe princípu prevencie E, treba to riešiť podľa princípu e, toho, kto spôsobuje e, poškodenie prostredia. Nechcem teraz i do podrobností kvôli nedostatku času hovoriť o tomto texte. O čo ide pri tomto zložitom prípade? Ide o oblasť Salzburgu. Je to mesto, ktoré je predelené riekou a troma vrchmi a takisto je obklopené e, vrchmi a to ovplyvňuje mestské prostredie, pokiaľ ide o e, bývanie, ale hlavne aj o dopravu. Napriek tomu e, sa vypracovali štyri osy dopravné. Za posledné 10 ročia sa minimálne používali prostriedky na verejnú mestskú dopravu. Skôr dominuje individuálna doprava, 54 14 e, pre e, dochádzajúcich. Takže v okolí mestského centra e, do 50 km vzdialenosti od centra je milión ľudí a dokonca 1,5 milióna vo vzdialenosti 70 km. Takže naozaj región, ktorý si zaslúži pozornosť. Tá realita momentálne vyzerá tak, E, pokiaľ ide o budovanie e, mestskej hromadnej doprave, sa v tomto roku neurobilo veľa. Riešenie e, v roku 53 navrhované sa dnes nedá použiť. Pokiaľ ide o ekologickú problematiku, vyňali sme e, problém, a to sú e, na grafoch e, práve ilustrované e, Eh, emisie eh, NO2. Máme tu dva eh, meracie body pre hodnoty oxidu dusičnatého. Tá prvá tabulka ukazuje Rudolfsplatz v Salzburgu a potom je to Tavernská diálnica. Európska únia spustila voči Rakúsku začiatkom roka eh, postup kvôli nedodržovaniu kvality ovzdušia. Čo teda znamenajú tieto vysoké hodnoty NO2? Eh, musím to povedať v stručnosti, pretože eh, údaje máme z roku 96. Kvalitatívne sa zmenilo mnohé, celkové emisie však Eh, škodlivín eh, máme rovnaké hodnoty. Chcem poukázať na posledné dva riadky a na prvý riadok zo strany eh, pána Gerharda Oberfeldera, lekára zo Salzburgu, existuje štúdia, ktorý skúmal kvalitu ovzdušia a samozrejme je to vedecky obmedzené prípustné, ale pomôže nám to priblížiť sa k problému. Na základe tejto štúdie ročne máme až asi 140 e, predčasných úmrtí, ktorým by sa dalo predísť a tie sú spôsobené s nečistením ovzdušia e, kvôli doprave. Pripomeňme si, e, aké ako E, sa veľmi často používajú osobné vozidlá na prepravu v tomto regióne. Každoročne pravdepodobne až 170 miliónov priamých či nepriamých nákladov sa spája e, s touto problematikou. Nemalá suma. Keby sme to všetko e, analyzovali pre súčasnosť, tak tá štúdia s tými malými čiastočkami ktoré, ktorá je ešte e, relevantnejšia než hodnoty NO2. Je to však situácia, ktorá moment, kde momentálne nemáme údaje, preto som siahol po e, dátach starších, e, že tu vznikli náklady naozaj pri liečení chorôb, ktoré nemuseli nastať. Podobne ako u ovzdušia v Salzburgu máme i problém s hlučnosťou, tu je Spolková republika a vidíme všetky cesty, kde e, e, hodnoty hluku sú privysoké a existujú hodnoty v decibeloch, meraní, hodnoty meraní, kde e, je dokázané, že musí ísť a lekárske dopady na zdravie. Zhrňujúco povedané si myslím, že pre ľudí, ktorí, pre ktorých sa má budovať tá železnica v prílalých oblastiach, ktorí v tejto oblasti pracujú, e, musia trpieť práve hodnotami hluku a splodín, ktoré by sa mali redukovať a najúčinnejšou cestou je tu vybudovať dobrého e, prostriedku e, hromadnej dopra- dopravy, regionálna dráha. V nej existujú projekty od začiatku 90. rokov. Tu e, opätovne poukazujem na štúdiu a podklady, ktoré som vám bol zaslal. Ide o práce e, z roku 1995 inžiniera Brandla. E, veľmi dobrý potenciál, až 60 tisíc osob roč, ročne, denne, pardon. Takže aby sa táto sieť vznikla, tu vidíte e, náznak, aby ste si vedeli predstaviť, kde sú tie hory v meste. E, základná sieť, ak by sme to zrealizovali, tak by došlo nie len k zvýšeniu mobility a skrátení cestovacieho času a prechodu ľudí z osobných aut práve na, do verejnej dopravy, vznikli by i pracovné miesta a prechod z, z motorových vozidiel na hromadnú dopravu bez e, donúcovacích opatrení be, by došlo k zníženiu škodlivín a zníženiu e, hladiny hluku. K tomu treba uviesť toľko, že v Salzburgu do veľkej časti hovoríme o vysokohorskej e, krajine a väčšina E, teda oblasti e, je dotknutá klimatickými otepleniami regionálne síce e, minimálne, ale viac, celkovo veľmi masívne dopady v terajšej dobe pre výstavbu tejto trasy, ak by sa dosiahla účinná ochrana klimatického prostredia, tak týmto spôsobom podľa štatistík e, rakúskych poisťovní by sa e, každoročne ušetrili milióny na poistných udalostiach. Je to teda veľmi zložitá e, problematika. Železnica je tu v popredí, ale treba si ujasniť, že ide o zlepšenie i klimatických podmienok a súčasne sa zachová alebo dokonca zlepší mobilita a takisto dojde k úspore nákladov. E, nechcem vás už zdržovať ďalšími témami, ktoré som si pripravil. Na záver len tento obrázok, ktorý by mohol sprostredkovať dojem e, regióna, regiónu. Ďakujeme veľmi pekne. Vítam srdečne e, zástupcu Európskej komisie DG Envy. Nech sa páči. Ďakujem petičníkovi za jeho vysvetlenia, ktoré považujem za nápomocné. E, začnem e, s tým, čo pán petičník povedal e, v súvislosti so smernicou o hluku. Ako sme už vysvetlili v písomnej odpovedi, komisia nemôže žiadať o členských štátov, aby príjmali určité opatrenia a, tak a, ako to opatrenie, ktoré spomína petičník, preto a, musíme trvať na tejto pozícii. Nevidíme žiaden právny e, základ, ktorý, ktorý by umožnil a, takýmto spôsobom komisii konať. A teraz k smernici o kvalite ovzdušia. Ak správne chápem petičníka, práve o tú tomu e, ide. Eh, komisia sa naďalej obáva eh, nadmernou hodnotou eh, emisí oxidov dusíka v Rakúsku, zvlášť v oblasti Salzburgu. Tam sme boli na úrovni 15 mikrogramov v roku 2013 E, štúdie, ktoré analýzujú e, zdroje týchto vysokých e, koncentrácií, stále hovoria o hlavne dizlových automobiloch, ktoré majú spôsobovať tieto vysoké emisie. Komisia je toho názoru, že sú potrebné rotočné opatrenia na lokálnej, regionálnej a národnej úrovni, aby sa splnili povinnosti smernice o kvalite ovzdušia za účelom ochrany zdravia ľudí. Avšak E, smernica hovorí o tom, že limitné hodnoty e, sa nemôžu e, prevyšovať, ale nehovorí o tom, nediktuje žiadne konkrétne opatrenia, ktoré by členské štáty mali príjmať. Takže to závisí od osobitných daností v každom členskom štáte. K tomu sa komisia nemôže vyjadrovať. Avšak, ako už e, spomenul petičník z údajov, ktoré komisia k dispozícii má, e, každoročné e, limitné hodnoty sa konzistentne nesplňajú už od roku 2010. Rok 2014 až po rok 2014 to sú naše najnovšie údaje. Týka sa to šiestich oblastí v Rakúsku a k ním patrí aj Salzburg. Komisia je toho názoru, že tým e, Rakúsko e, nesplňa e, jednu z hlavných svojich povinností v súvislosti s touto smernicou. Táto smernica tiež ukladá členským štátom povinnosť skrátiť na čo najkračšie obdobie dobu, počas ktorej členský štát nesplňa na to, čo stanovuje smernica. Takže k čomu to viedlo? Vo februári 2016 sme začali e, konanie pre e, porušenie s Rakúskom. Zazval, e, takisto zaslali sme im formálne oznámenie o tomto. Očakávame, že koncom júna 2016 nám zašla Rakúsko odpoveď, potom my budeme analýzovať. Pritom e, sa budú hodnotiť body, ktoré spomenul petičník e, počas e, tejto analýzy. No a na záver komisia rozhodne o tom, aké ďalšie kroky treba prijať. Komisia by nemala žiadať, aby Rakúsko prijalo nejaké špecifické opatrenia ale Rakúsko by si malo vybrať eh, opatrenia, ktoré sú potrebné a nutné a vhodné na to, aby začalo splňať v čo najkrasom čase to, eh, čo mu eh, nakladá príslušná smernica o ochrane obzdušia. Ďakujem za pozornosť. Kolega Katky Uhajto zasolne. Peter? Chce niekto prosím dodať niečo? Peter? Ja sa chcem um, obrátiť na predkladateľia petície eh, s požiadavkou o akýsi súhrn. Ja som už viackrát bol v Salzburgu, je to veľmi pekné mesto. Ja ako laik eh, už na prvý pohľad vidím, o čo tam ide v otázke infraštruktúry. Môžem všetkým odporúčiť, ak majú chvíľu času, ak sú v blízkosti, nech sa pozrú na Salzburg. Je to zaujímavé mesto, zaujímavá oblasť Dá sa možno na prvý pohľad eh, povedať, že takýto projekt je relatívne jednoduchý. V každom prípade musí vychádzať z dialógu, ktorý musí prebiehať v členskom štáte. Ja si teda kladiem otázku, eh, kde sa stala chyba? Kto si s kým nerozumie? Dám vám potom slovo, nebojte sa. Ja predpokladám, že primátor v Salzburgu si povie, že eh, takýto projekt potrebuje. Um, ale zároveň chápem aj tí, ktorí majú uh, opačný názor. Neviem, kde je presne um, teda problém, kto si s kým nerozumie v komunikácii. E, vyjadrenie komisie sme si tiež vypočuli. Komisia sa odvolala na rôzne smernice, ktoré sa v tomto smere uh, dodržiavajú. Musíme si teda uzrejmiť, čo by bolo v prospech e, samotného regiónu a ľudí, ktorí tam žijú. Ja teda nechápem celkom presne, kde je tu problém, kto sa sporí s kým a prečo nie je možné nájsť spoločnú reč. Ja a Rakúšanov poznám ako veľmi milých, láskavých ľudí, ktorí, e, keď si niečo zaumienia, tak to vedia aj presadiť. Ďakujem pekne. Ešte niekto sa prosím hlási o slovo? Ak nie, tak dáme slovo späť um, predkladateľovi uh, petície. Ďakujem pekne za uh, vaše vyjadrenia. Problém spočíva v tom, že v meste a silom regióne v Salzburgu, aj keď uh, tento projekt už je uh, v takej fáze, že uh, je už na mieste podrobná analýza. E, sú tam ľudia, ktorí to nechcú presadiť e, naďalej, sa oprednostňuje automobilová doprava. Môžem tak na okraj spomenúť e, Gicenský tunel, ktorý sa považuje ako jeden z infraštruktúrnych projektov, ktorý môže podporiť Európska únia, ktorý však poslúži len malej komunite ľudí, nie celému regiónu. My ako predkladatelia petície sme už e, oslovili e, viackrát aj región, aj po tom, čo e, štúdia Európskej únie tiež dokazuje, táto štúdia mimochodzom stála 500 mm, tisíc eur, dokazuje potrebu tohto projektu a jeho udržateľnosť a potom, čo všetky tieto naše petície neúspeli, oslovi, rozhodli sme sa osloviť Brusel, pretože politici, a mohol by som spomenúť aj konkrétne mená, sa e, vyjadrili, že tento projekt chcú, ale nerobia nič preto, aby ho presadili. Aj keď Salzburg poznáte, U nás je situácia taká, že v tlačových e, vyhláseniach z roku 2008 sa vyjadrujú e, príslušní vysokí predstaviteľe úplne inak, eh, než aké postoje majú teraz. Eh, eh, nechali si poradiť a teraz majú postoj úplne iný, než mali pred niekoľkými rokmi. Žiaľ, politická situácia je takáto. Teda dôvody sú predovšetkým politické. My chceme zlepšiť mobilitu, zlepšiť prepojenia, dopravné prepojenia a to všemožne. Ak som to správne pochopil, vaše možnosti pomôcť sú zrejme obmedzené. My by sme sa chceli poďakovať za túto rozsiahlu štúdiu v každom prípade existujú aj rôzne iné dopravné projekty, ktoré Európska únia už financovala, ako napríklad budovanie siete Opus. Napokon sa to stratilo niekde v šuflíku a v budúcnosti a ak sa nič e, tohto druhu nezrealizuje v Salzburgu, bola by to veľká škoda. Ja chápem, e, že nechceme prostriedkami mrhať e, keď sa napokon projekty neskutočnia, ale tento projekt by stal za podporu. Ďakujeme pekne. Pán Gold. Môžeme teda urobiť toľko. Európska komisia už uznala, že to problém je. Došlo totiž k začiatiu konania vo veci porušenia. Musíme teraz vyčkať, aký bude výsledok. Dopočuli sme sa, že komisia do konca júna e, čaká na odpoveď e, rakúskej vlády, teda petícia ostane otvorená, otvorená, kým e, táto odpoveď nepríde a potom môžeme položiť otázku primátorovi Salzburgu a príslušným kompetentným. Môžeme sa aj v liste opýtať, kde presne je problém tu sa teraz odvolávam na návrh pána Jára. Myslím si, že to môžeme formulovať potom v liste. Tieto otázky, ak súhlasíte, tak toto urobíme a tento bod môžeme tým pádom uzavrieť. Pokračujeme ďalej. Dostávame sa k bodu 12. Giuseppe Tatara z Talianska. Ide o kvalitu ovzdušia v Benátkach. Nech sa páči, máte slovo, pán tatara. So, good afternoon, ladies and gentlemen. Thanks for having me here to illustrate this petition. Ďakujem pekne za to, že mi dávate slovo, aby som to mohol predniesť svoju petíciu. Zastupujem 700 organizácií a 130 občanov, ktorí podpísali túto petíciu, ktorú vám tu predkladám. Petícia eh, číslo 2288 vychádza z viacerých poznatkov eh, vrátane porušenia smernice z roka 2008 číslo 50 EC a tiež sa týka lodnej dopravy a inej vodnej dopravy v Benátkach. Vidíme tu mapku, kde sú trasy lodnej dopravy, teda modrou farbou je znázornená aktuálna trasa a žltou možná e, ďalšia trasa do budúcna pričom prístav je veľmi blízko historického centra Benátok. Je to uzavreté v lagúne, veľmi blízko historických budov v Benátkach. Petícia poukazuje na tri body. E, porušenie e, článku 6 a 7, e, čo sa týka umiestnenia na bodov a taktiež nedodržanie hodnotových teda limitných cieľov eh, porušenia a taktiež eh, porušenie eh, limitných hodnot NOx, ako aj PM10. Pozrieme sa na prvý bod. Meracie stanice v historickom centre Benátok tieto konkrétne Benátka spôsobujú vysoké hodnoty emisí A taktiež smer vetra je taký, že sa e, tento prúd ešte viac zvyšuje. Tieto hodnoty sú vylúčené z hodnotenia kvality ovzdušia, a pričom e, tiež sa nezahrňa ani e, dopad na miestne obyvateľstvo, vystavenie miestneho obyvateľstva a taktiež 30 miliónov turistov v Benátkach. Napríklad, keď sa pozrieme na meracú stanicu na ľavej strane, a v e, ten istý deň na inom mieste, kde je iný smer vetra, vidíme, že e, tá druhá hodnota je štvornásobne vyššia ako prvá hodnota. A keď sa pozrieme na hodnoty z iného dňa a na iné merania, tu je meracia stanica opäť na ľavej strane, na, na ľavej strane a na pravej strane, e, pričom smery vetra sú opačné a tam je rozdiel až 40-násobný. Vidíme teda, že v závislosti od smeru vetra e, je e, hodnota emisí e, vyššia alebo nižšia. A preto dochádza k porušeniu smernice, keď sa nezohľadil dostatočne smer vetra. A ďalej, čo sa týka porušenia pravidla PM10 v súvislosti s letnou dopravou a k znečistením ovzdušia, tu máme k dispozícii meranie, ktoré urobil prístavný orgán, prístavný úrad a korelácia je veľmi jasná na prvý pohľad. Dalo by sa na prvý pohľad povedať, že znečistenie je obmedzené iba na krátke časové úseky. Nie je to však pravda, pretože pasažieri veľkých výletných lodí ostávajú e, v v centre mesta, v Benátkach a taktiež blízko e, rezidenčných e, oblastí. E, takéto veľké lode spotrebujú 1,8 tony paliva na hodinu, ak sú zakotvené v tomto prístave a ak sa tam týchto lodí to myslím, že sa nahromadí niekoľko, 5 či 6 E, celková spotreba paliva predstavuje 200 tón na deň. Napríklad e, v e, čase najintenzívnejšej turistickej sezóny, cez víkendy a tak ďalej. Taktiež pri štarte sa spotrebúva vyššie spotrebovajú vyššie hodnoty palív. Na tejto tabulke vidíme hodnoty PN2,5. E, sú to údaje miestnej námornej agentúry a uvádza sa tu, že polovica z tohto znečistenia je spôsobená osobným prístavom, komerčným prístavom a inou lodnou e, dopravou. Teda polovica e, znečistenia ovzdušia v meste Komunity Venecia je spôsobená týmto zdrojom. Taktiež domáca vodná doprava e, je spolupáchateľom, tak povediac, keď sa pozeráme e, na e, oblasť v okolí Rialto Bridge, teda mosta Rialto, kde vlastne nepremávajú veľké lode, aj tam sú relatívne vysoké hodnoty znečistenia, podobne ako v znečistenom diálničnom tuneli, e, pričom isté, že v takomto tuneli ľudia nežijú, pričom v okolí e, mosta Rialto e, ľudia bývajú a taktiež milióny turistov po tomto moste denne prejdú a tiež sa zdržiavajú v jeho okolí. Tento obrazok zrejme veľmi dobre poznáte všetci a tieto hodnoty sú zo zdroja Pareto Trip, čo je veľmi dôveryhodný zdroj E, ide o e, staré druhy motorov, ktoré veľmi e, znečistujú tiež e, z ovzdušie. Čo sa týka prekročenia hodnot NOx, vieme, že e, e, to je veľmi škodlivé na ľudské zdravie. E, chcel by som však poukázať na škody e, na pamiatkách, ktoré spôsobuje NOx. Benátky e, sú do veľkej miery postavené z biel, bieleho vápenca to nielen budovy, ale aj e, stĺpy, na ktorých sú budovy postavené a dochádza k reakcii medzi e, e, týmto vápencom a chemickými látkami, čo spôsobuje rozklad. Vidíme škody, ku ktorým dochádza v priebehu rokov na podporných stĺpoch e, týchto budov, aj na samotných e, stabilých pamiatkách. Medzi rokmi 1978 až 2008 Zatiaľ neboli prijaté žiadne zásadnejšie kroky v e, regionálnom pláne na ochranu životného prostredia, ako uvádzame v našom liste a požadujeme formálne vyhlásenie talianskej vlády v súvislosti s Mm, množstvom hodnosť znečistenia vzdušia v okolí Benátok a taktiež, aby sa poukázalo na PM2,5 a tiež aby sa zaviedol povinný plán dodržovania stanovených emisí, aby sa povinne museli používať filtre, na všetky zariadenia, tak vo všetkých bežných mestách, e, kde je napríklad rozsiahla cestná doprava, aby sa to stiahovalo na lode, e, na podné e, taxíky a na všetky plavidlá s použitím motora. Ďakujeme veľmi pekne. Pán Voltis alebo pán Questa, teraz mene komisie dostáva slovo. Pardon, Good afternoon, ladies and Dobré popoludne, dámy a páni. Matia Muniot z Európskej komisie, z Generálneho rediteľstva pre životné prostredie. Ďakujem vám za eh, toto užitočné vysvetlenie, ktoré naozaj považujem za veľmi užitočné. Nebudem opakovať odpoveď kto z marca roku 2016 eh, zo strany Európskej komisie, ale eh, poinformujem vás o najaktuálnejšom vývoji Zaoberili sme sa e, počtom meracích e, staníc v oblasti Benátok e, a takisto aj tým, či vlastne sa splňujú požiadavky, pokiaľ ide o to, kde sú inštalované. Peťsto E, e, je ich počet, takže pokiaľ ide o ich počet, e, je to súlad, je to v súlade. A teda aj pokiaľ ide o PM 2,5 a 2,10, je tu zhoda s tým minimálnym počtom meracích staníc. Pokiaľ ide o smernicu o meraní kvality ovzdušia, situácia je odlišná, pokiaľ ide o umiestnenie týchto staníc. Vysvetlenia, ktoré sme dostali teraz, e, naznačujú, že tu nie je súlad s požiadavkami e, s na ochranu e, kvality ovzdušia obzvlášť pokiaľ ide o e, prílohu 3, e, tá požaduje, aby e, stanice boli v aglomeráciách s najvyššou koncentráciou a tomu zdá sa nie je tak. Komisia teda momentálne vyšetruje, či je tomu naozaj tak. Tiež e, v prílohe 3b1 e, smernice sa e, hovorí o príspevku priemyselných zdrojov, ktorý má merať minimálne jedna meracia stanica, ktorá je orientovaná v smere vetra. Vyšetrujeme teraz, či sa toto porušuje v historickom centre Benátok. Ako náhle komisia ukončí toto vyšetrovanie, rozhodneme o ďalších krokoch, ktoré príjmeme. Toľko teda k umiestneniu a počtu meracích e, bodov. Momentálne teda k tomu nemôžeme e, nič doplniť. E, všetko je už v stanovisku Európskej komisie. Neviem, či by sme ešte niečo mohli doplniť. To je všetko. Ďakujem za pozornosť. Ehm, a ja sa vám chcem srdečne poďakovať. Informovali o tom, že e, pán Tavanár je prítomný, zástupca talianskej vlády. Vítam vás týmto, nech sa páči, máte slovo. Ďakujem pekne, pán predseda, ďakujem všetkým. Áno, chcel by som prispieť e, e, s pár informáciami, pokiaľ ide o kvalitu ovzdušia v Benátkach. Celkom stručne, Benátsky región e, sa rozhodol rozdeliť regionálne teritorium na zóny v súlade so smernicou v oktobri 2012. Mesto Benátky je v zóne 508, Benátsky e, aglomerát. A teda rešpektujeme e, pritom prílohu 5 a prílohu, prílohu 9 e, smernice, kde sa hovorí o potrebných meracích staniciach na meranie kvality ovzdušia. Tieto stanice, tieto stanice sme si vybrali teda v e, súlade e, s požiadavkami, ktoré sa spomínajú v prílohe 3, e, bod B tejto smernice. Pokiaľ ide o ozón, rešpektovali sme prílohu 8 smernice, kde sa hovorí o staniciach v mestách, o umiestnení, citujem, ďalej od e, e, lokálnych e, zdrojov, emisí, z dopravy a tak ďalej v oblasti, ktorá je dostatočne, kde je dostatočný tok vzduchu. Hovorí sa tu aj o parkoch, o športových Eh, športových eh, športoviskách a podobne. Eh, preto sme zhodnotili, že tento, táto meracia stanica je umiestnená správne. Je tu teda aj o zdroje z dopravy, aj z priemyslu, pokiaľ ide o produkciu emisí. Um, priemyselný eh, park eh, Margera eh, momentálne v každým rokom produkuje menšie znečistenie, na druhej strane sa zvýšila aktivita v prístavoch. Okrem toho oblasť mesta Benátky je ešte dodatočne monitorovaná agentúrou na ochranu životného prostredia Benátok. aj pokiaľ ide o historickú zónu. Vytvorili sme tu viacero kampaní, monitorovali sme ovzdušie aj za pomoci mobilných eh, zariadení napríklad aj eh, v júni a júli roku 2013. Eh, Okrem toho v nedávnom období, keďže nedávna odpoveď e, e, Európskej komisie z marca tohto roka, v apríli tohto roka 2016 e, teda Benátky prijali nový regionálny plán ochrany a sanácie ovzdušia tam sa spomínajú o, o špecifické opatrenia, ktoré e, chce, chcú Benátky prijať do roku 2020 a pritom rešpektovať e, hodnoty 2850. E, týka sa to aj emisí súvisiacich s prístavnou aktivitou. Tam sa spomína viacero opatrení K ním ehm, patria napríklad aj kroky týkajúce sa e, zvýšenej elektrifikácie, aby sa znížilo e, znečistovanie e, lodí, keď sú v prístave zakotvené. Takisto predpokladáme zvýšené monitorovanie pomocou mobilných zariadení. To má vykonávať, to majú vykonávať Benátky spolu s regionálnou agentúrou na ochranu životného prostredia v Benátkach. Okrem toho e, chceme e, e, vytvoriť hodnotenie dopadov a monitorovací plán A práve v týchto dňoch e, som sa e, dozvedel zo strany ARPA e, Veneto, že Benátsky prístup, prístav začal lokalizovať miesta, kde by sa vlastne začali už realizovať zmeny, ktoré sa spomínajú v tomto najnovšom pláne. Evi Ďakujem pekne, pán predseda. Pred nami je naozaj veľmi závažný problém, problém kvality ovzdušia v celej Európe, obzvlášť v niektorých eh, európskych regiónoch ako eh, Pácka nížin, nížina Eh, oblasť Benátok, eh, Lombardie, eh, to sa spomína v ďalšej petícii na podobnú tému. Je to otázka, ktorou sa už zaoberáme veľmi dlho. Politici nepríjmajú dostatočné opatrenia v tejto oblasti. Zdá sa mi, že Napríklad pokiaľ ide o e, meracie zariadenia, meracie stanice, ktoré sa spomínajú v tejto petícii, e, sú tu naozaj odlišné e, pozície. Petičníci e, odkazujú na úplne nevhodné umiestnenie takže stanica nemeria správne údaje. E, ďakujem e, mimochodom zástupcom talianskej vlády za ich prítomnosť. E, som rada, že sledujú petície týkajúce sa Talianska tomu tak nebolo v prípade predchádzajúcej petícii, napriek tomu, že problém bol rovnako závažný. Takže sú tu naozaj odlišné e, pozície. Komisia hovorí, že práve prebieha vyšetrovanie a teda, že zhodnotí, či e, dochádza k porušeniu alebo nie. Z nášho pohľadu e, je tu evidentné porušenie na základe teda e, faktov a treba e, pristúpiť k náprave. Taliansko nesplňa E, zákony ani v tých ostatných bodoch, ktoré sa spomínajú v petícii. Spolu s kolegami som e, podpísala e, jednu ďalšiu otázku pre komisára. V tejto súvislosti pôjde o ďalšie vyšatrovanie, meškaní Talianska v oblasti kvality ovzdušia. Treba teda, aby Taliansko začalo e, splňať e, požiadavky európskej legislatívy. Zdá sa teda, že je toho veľmi veľa, čo e, treba, aby politika urobila je potrebné čo najrychlejšie začať konať, pretože E, námorná doprava má obrovský vplyv na zdravie e, ľudí v Benátkach a to e, sa už nemôže ďalej ignorovať. Žiadam teda, aby petícia ostala otvorená, aby tu došlo naozaj k serióznemu monitorovaniu vo viacerých talianských regiónoch, ku ktorým teda patria aj Benátky. Ďakujem. Slovo má e, Peter Jar. Ďakujem dve pripomienky. Poprvé ja chcem tiež e, poďakovať za to, že e, tu máme zástupcu členského štátu. To by mohlo byť príkladom aj pre ostatné Viem, že ako petičný e, výbor e, pozývame zástupcov členských štátov, ale tí len veľmi selektívne využívajú túto možnosť a tak nie je možné e, vstúpiť do skutočného dialogu a vyriešiť tak rýchlo určité problémy. Chcem sa k predrečničke pripojiť, mali by sme ponechať otvorenú túto petíciu. Pochopil som to tak, že sú tu dva problémy Eh, ide o to, kde sa nachádzajú meracie eh, stanice, ale zdá sa, že je nesporné, eh, že hodnoty sú nad povolenou úrovňou. Spomenuli sa to veľmi jasne aj tie hlavné zdroje znečistenia a teda treba vyzvať členské štáty, aby prijali potrebné opatrenia. Staré dízlové motory sú naozaj veľmi znečistujúce ale eh, to sa dá eh, vyriešiť eh, príslušnými opatreniami. Sú tu možné aj prostriedky podpory zo strany EU. No a v prípade aut tu máme veľmi veľa katalizátorov, ale lode E, s dizlovými motormi. E, tie e, fungujú bez akýchkoľvek katalizátorov, ešte k tomu so zlým dízlom. To tiež má vplyv na výšku emisí, takže v Benátkach určite do značnej miery prispievajú zlej kvalite ovzdušia lode treba e, sa teda pousilovať e, odstrániť e, tieto príčiny. Petičníci už popísali príčiny tohto problému. Turisti to je dobré, ale treba aj zorganizovať všetko okolo toho, aby to dobre fungovalo. Ďakujem. Žela si ešte niekto slovo pán Tataro na záver. Možno Micro, please, Io avrei alcuni punti, sì. Eh, pár bodov by som chcel spomenúť. Áno, je to pravda. Prebehlo viacero eh, meracích kampaní eh, s mobilnými zariadeniami. Tie však boli veľmi obmedzené časovo a e, tie hodnoty boli značne odlišné od e, hodnot, ktoré poskytli e, stacionárne meracie zariadenia. My si teda želáme stacionárne stanice, ktoré by ale boli orientované odlišne, pokiaľ ide o smer vetra A e, treba povedať, že hodnoty, e, ktoré sú namerané vo viacerých e, hoteloch a ich dvoroch sú teda často mnohonásobne vyššie. A takisto žiadne meracie zariadenia nemerajú znečistenie Eh, spôsobené eh, turistickými eh, loďami a zároveň naozaj je pravdou, že sa znížil, znížila priemyselná činnosť. a teda menia sa potreby toho, kde by mali byť umiestnené tieto meracie stanice. Eh, údaje nie sú eh, zverejňované. Laboratórne eh, meracie zariadenia tu síce sú, ale veľmi málo sa nasadzujú. Mesto Benátky nemôžete ani hodnotiť čisto iba na základe obyvateľov, ale treba Eh, hodnotiť aj vysoký počet turistov v tomto meste. Neexistuje žiaden um, um, program uh, elektrifikácie um, miest, kde kotvia uh, lode a teda znečistenie spôsobované aj uh, vlastne pálením uhlia ktoré, čo je práve potrebné, pretože tam nie sú zdroje elektriny. Treba teda vytvoriť naozaj e, skutočný plán, ktorý by sa zabral týmto problémom a e, je to dôležité pre obyvateľov Benátok, aj pre e, turistov, ktorí navštevujú Benátky, majú právo na to, aby dýchali taký vzduch, ako to stanovujú predpisy Európskej únie. Ďakujem za pozornosť. Dámy a páni, navrhoval by som nasledovné. Ide o e, existujúci problém, problém tu je, Európska komisia robí, čo v tomto prípade robiť má. Talianska vláda tiež kooperuje, spolupracuje, to je pozitívne. Musíme teraz vyčkať na výsledok tohto dialógu a preto ponechávame túto petíciu e, otvorenú, ak s tým súhlasíte. Ideme teraz ďalej bod e, programu číslo 13. E, ide o dve e, petície, ide o prípady týkajúce sa Talianska, o kvalitu ovzdušia. Petičničkou v prvom prípade je pána Anna Gerometa, v druhom prípade Rafaele Beleca. Nech sa páči, máte slovo. Um, yes, good, good morning, good afternoon. Um... Dobré popoludne. Budem, budem, čítať. Keď v roku 2013 sme žiadali o nové kroky, stíhanie, pokiaľ ide o znečistenie ovzdušia a limity v zmysle smernice o kvality ovzdušia, chceli sme zabezpečiť, aby po roku 2012 Európsky súdny dvor a jeho rozsudok odsudzujúci Taliansko e, e, našim orgánom vyslal jasný, e, jasné posolstvo, že treba chrániť obyvateľstvo pred znečistením, že je to priorita, a ktorá sa nesmie narušiť. Chcem túto požiadavku aktualizovať a žiadať naliehavé kroky pokiaľ ide o európske právo ku kvalite vzdušia. Komisia oznámila kroky, pokiaľ ide o posup, mm, porušenie limitov. Tieto kroky e, by mali obsahovať všetky regióny, pokiaľ ide o kvality. Vyňaté sú oblasti, ktoré e, vydali plány pre kvalitu vzdušia, ale sú príliš vzdialené od dosiahnutia kvality v zmysle tejto smernice. Toto ohrozuje zodpovednosti regionálnych zložiek a vysiela nesprávne posolstvo, že by to bolo snáď vecou vyjednávania. Komisia si sa domnievala, že tieto plány by obsahovali opatrenia, ktoré by drasticky zmenili situáciu v tejto oblasti. Preto kroky proti Taliansku musia obsahovať všetky oblasti, ktoré porušujú kvalitu vzdušia a smernicu v tomto ohľade. Vzhľadom na pretrvávajúcejšie porušovanie hodnôt kvality vzdušia, mala by komisia vnímať tieto kroky ako spôsob posilnenia princípu účinnosti európskeho práva. Malo by sa tiež potvrdiť, že e, e, európske predpisy sa efektívne implementujú a že opatrenia z plánov o kvalite ovzdušia by mali byť účinné. E, regióny ako e, Lombardia majú najhoršie hodnoty v Európe. POP, NOC, e, CO2 a ďalšie e, hodnoty sú kriticky prekračované. Geografická pozícia nemôže ospravedlňovať od nečinnosti. Naopak konať treba viac. Opatrenia musia byť e, postačujúce, pokiaľ ide o oblasť uplatnenia, musia byť financované a aj konsekventne implementované. To všetko je nevyhnutné, pretože ide o zdravie občanov. Na regionálnej úrovni treba povedať, že plán e, kvality ovzdušia pre Lombardiu z roku 2013 nepoukazuje na dostatočné výsledky, pokiaľ ide o ochranu zdravia občanov. V roku 2015 každodenne bolo 100 priestupkov proti graničným hodnotám PMC 50 krát viac ako v roku 2014, kedy bolo viac vetra pritom a viac pršalo. V roku 2014 po prijatí plánu kde sa zamýšľalo, že bude sa jazdiť menej na mopedoch, pretože e, bolo zatežené ovzdušie. E, bolo v Lombardii boli e, zavedené dotácie pre mini a vozidlá s dýzlovým motorom a tieto mopedy. Pritom s polovičnou cenou E, sa dalo financovať viac ako 800 e, elektromobilov. Mohlo sa urobiť oveľa viac pre kvalitu ovzdušia. Tá správa potvrdzuje, že zamýšľané opatrenia nebudú implementované kvôli nedostatku financií za rozhodnutie v regióne, kde je to oveľa menší pomer než percent celkového rozpočtu počas e, dvoch, troch veľmi zlých smogových oblastí v roku 2015 regionálna vláda neprijala žiadne opatrenia, to znamená, že nemá žiadne plány o, o, o, o v Lombardii nie ojedinelý prípad. E, vláda regionálna očividne zabúda na smernicu o kvalite ovzdušia, že opatrenia môžu byť tak krátke, ako je to len možné. V roku 2015 e, mnohých, v väčšine oblasti došlo k prekročení hodnot. Koordinácia medzi regiónmi a ministerstvami je nevyhnutná. V roku 2013 e, údolie rieky Po e, regionálne e, zložky podpísali protokol pre čisté ovzdušie, ale tri roky po vstupe do platnosti protokol je bodom zvratu, pre, a ktorý mal byť bodom zvratu pre kvalitu ovzdušia v údolí, e, nie je vôbec uchopiteľný pre občanov. Nezmenili sa žiadne kľúčové politiky. Veľmi nepríjemné rozhodnutie, keď svážime, že 55 poškodení zdravia a, a skoré umrtia pripadajú na tento príčinu. Práve v, v údolí rieky Po v štúdiách vidíme, že, e, vďaka, že jediné zlepšenie znečistenia vzduchu možno e, pripísať kríze. Takže ak sa nebude robiť viac, tak zaťaženie v Taliansku bude v roku 2013 mať vyššie hodnoty než v roku 2010. To vidíme na druhom malom obrázku. Tu vidíme naozaj, ako sa e, v roku 2010 vyvíjalo to e, zaťaženie ovzdušia. Prognoza ďalej podľa terajšieho scenáru predpisov pre kvalitu ovzdušia Situácia sa teda a, zhorší ku koncu roku 2015. Bola veľká kríza zaťaženia ovzdušia a ministerstvo životného prostredia sa dohodlo s regionálnymi politikmi na novom protokole. Množstvo zo, veľký zoznam nezáviz, nezáväzných opatrení. Bohužiaľ sú tieto opatrenia menej e, striktné než v in, iných oblastiach krajine. V talianskom parlamente teraz by sa, malo, by sa mal prijať plán mobility s 35 eh, miliónmi pre potenciálnych eh, miest, ktoré určite môžu dosiahnuť málo z menej ako miliónom pre mesto, pokiaľ chcú utrvalú eh, trvalo udržateľnú ekologickú mobilitu. Určite e, plány mobility by v celom Taliansku by sa mali zmeniť. Taliansko tu nepostupuje konsekventne. Ak chceme dobrú kvalitu ovzdušia pre talianských občanov, musí sa zmeniť mnohé. Vážený pán predseda, vážení poslanci, my sa obraciame na Európsku úniu a prosíme o podporu a účinnú ochranu e, ovzdušia, ktoré dýchame. Chceme to zdôrazniť opätovne a prosíme o to, aby talianská vláda e, reagovala, aby sa dostatočne financovali e, plány e, ochrany vzdušia, článok 23 smernice, treba rešpektovať, teda prekračovanie hraničných hodnot musí byť minimálne a diať sa minimálne. Ďakujem. K dispozícii máme zástupcov komisie, nech sa páči. E, aktualizácia situácií v tejto petícii. Posledné oznámenie komisie je z novembra 2014. PM 2 2,5 platí len od roku 2015 a údaje z roku 2015 nie sú k dispozícii až v septembri 2015, takže nebudeme môcť e, posúdiť e, až do septembru 2016 e, tedy budú predložené v kvalitatívnych správach tieto hodnoty pokiaľ ide o PM10, ako ste spomenuli v vašej veľmi užitočnej prezentácii, za ktorú vám ďakujem, e, formálny list vydala e, komisia v júli 2014. Ako ste povedali, tento list e, hovoril aj o porušenia povinností, pokiaľ ide o kvalitu ovzdušia a porušenia smerníci v z oblasti údolia rieky Po, ako aj Lombardia. Nové opatrenia boli prijaté veľmi nedávne a komisia musí ešte posudzovať opatrne tieto plány, kým e, sa rozhodne pre ďalšie stipy, kroky pre túto oblasť. Komisia posudila všetky tieto opatrenia a zistili sme, že tieto opatrenia neboli adekvátne E, na závažnosť porušenia. Takže si myslím, že tie opatrenia nie sú postačujúce a adekvátne a ďalšie kroky budú e, veľmi čoskoro nasledovať. Pokiaľ ide o oxid e, dusičitý, je tu formálne upozornenie, ktoré bolo v máji 2015 zaslané talianským orgánom, pokiaľ ide o nehody z NO2 vo viacerých oblastiach v Lombardii e, boli vlastne týmto listom pokryté za nedodržovanie článku 13 a tiež článku 23 nedostatok e, opatrení na skrátenie e, núdzových období. Takže sme písali talianským orgánom a okrem toho budeme posudzovať túto odpoveď a budú nasledovať ďalšie kroky. Ak teraz dovolíte, pán predseda, rada e, odovzdám slovo kolegovi e, z oddelenia pre e, porušenia predpisov. Ďakujem za príležitosť pre komisiu odpovedať na komisiu. Uvedomujeme si závažnosť problému. 20 miliónov obyvateľov údolia sú vystavené týmto extrémnym hodnotám. Parlament chcem informovať, že po tom, čo sme e, rozhodli e, o súdnom konaní proti Polsku a Bulharsku, máme na Európskom súdnom dvore dva prípady pre prekročenie limitných hodnôt e, PM10 a z, ne, ne, z ne, najnovších hodnôt, hoci nie sú oficiálne potvrdené, je zjavné, že počet prekročení pravidiel v roku 2015 jasne e, naznačuje klesajúci trend u koncentrácie PM10 sa zastavil a ten trend v roku 2013 a 2014 očividne je spojený s e, výhodnými, pozitívnymi e, meteorologickými podmienkami veľa dažďa, veľa vetra. Preto Môžete určite rátať i s komisiou, e, e, vážení autori petície a vážení poslanci, že urobíme u Talianska to, čo sme učinili u Bulharska a Polska. Pri podobných prípadoch e, pristupujeme k ním rovnocenným spôsobom. Ďakujem. Ďakujem. Pán Tavernári. Sí, grazie ancora. Ďakujem ešte raz, e, pán predseda, e, za príležitosť vyjadriť sa. Stále zastupiteľstvo Talianska je v neustálom dialogu s Európskou e, komisiou, pokiaľ ide o všetky prípady týkajúce sa korenia pre porušenie v oblasti ochrany životného prostredia. Chcel by som využiť túto príležitosť aj na to, aby som povedal, že stále zastupiteľstvo je vždy prítomné keď je e, pozvané na e, diskusie výboru pre petície. Pripomínam, e, že len za posledného 1,5 mesiaca som sa zúčastnil na prednávaní prípadov týkajúcich sa odpadov v, oblasti, v regióne Lácio a boli sme tu prítomní aj pri predchádzajúcej diskusii o trati Turín-Lyon Eh, zdalo sa mi že však, že nie je vhodné prihlásiť sa do diskusie eh, alebo, a bolo to teda rozhodnutie talianskej vlády. Pokiaľ ide o tieto eh, petície týkajúce sa kvality ovzdušia v Páckej nížne a v regióne Lombardia obzvlášť, čo by možno bolo užitočné pre výbor pre petície eh, je poinformovať vás o eh, najnovších eh, krokoch, ktoré sme prijali na národnej úrovni. Obzvlášť by som chcel povedať, že treba zhodnotiť, že práce všetkých skupín, pokiaľ ide o týk, opatrenia týkajúce sa zlepšovania životného, e, teda e, kvality ovzdušia v Páckej e, nižine, nížine sa konali v roku 2015-2016. Týka sa to viacerých aspektov životného prostredia, poľnohospodárstva, dopravy. Napríklad e, chcem e, e, spomenúť niektoré z týchto komisí. Jedna pracovná skupina sa zaoberá environmentálnou certifikáciou generátorov tepla. A teda pracujeme na návrhu dekrétu v tejto oblasti. Táto pracovná skupina ukončila svoju prácu koncom roku 2015 Práve sa teda pracuje na návrhu príslušného eh, právneho predpisu. Eh, bolo to zaslané príslušným ministerstvám a eh, čakáme teraz na prípomienky zo strany ministerstiev. To isté sa dá povedať v prípade druhej pracovnej skupiny, ktorá sa zaoberá limitnými hodnotmi zariadení na biomasu. E, tiež sa pracuje na návrhu príslušného e, dekrétu, ten už bol vypracovaný, e, tiež sa to nachádza v pripomienkovom konaní príslušných ministerstiev. A ešte pripomínam ďalšie pracovné skupiny, ktoré, ktorých práca je v tejto súvislosti dôležitá. Analizovali dôležité body, Ehm, napríklad pracovná skupina na ministerstve ehm, dopravy, jej cieľom eh, bolo aktualizovať eh, usmernenia pre mestské plány mobility. Do, eh, v, tomto, v tejto pracovnej skupine s ňou je aj asociácia talianských komún práve preto, aby e, bola táto pracovná skupina oboznámená hĺbkovo s situáciou v jednotlivých talianských mestách. E, dôležitá je tu ďalšia pracovná e, skupina na ministerstve polnohospodárstva. Tá pracuje na vytváraní usmernení týkajúce sa emisí z zootechnickej a podnohospodárskej činnosti. Toľko k práci, eh, pokiaľ ide o eh, Pácku nížinu. Eh, takisto tu existuje dokument, ktorý má podporovať odrádzanie od súkromných spôsobov dopravy, podporovanie nízkoemisných spôsobov dopravy, je to dokument z decembra 2015. Ehm, minister eh, eh, ho podpísal eh, na celonárodnej úrovni prednedávnom, takisto aj zástupcovia talianských regiónov a komún. Chcem ešte pripomenúť, že 30. decembra 2015 sa stretli Eh, primátori a starostovia talianských eh, komún eh, v Miláne. Diskutovalo sa o kvalite ovzdušia na, na, na území Talianska. Nasledovalo ďalšie stretnutie pre boj proti smogu na národnej úrovni spolu s ministrom pre životné prostredie a v budúcich dvoch e, týždňoch by sa malo e, konať tretie e, stretnutie. Na záver by som chcela ešte raz opakovať, že samozrejme tam, kde sú otvorené konania pre porušenie, v prípadoch, na ktoré upriamila pozornosť Európska komisia, tam naozaj je dialog ja sa e, zaoberám v stavom zastupiteľstve práve e, týmito témami, takže potvrdzujem, že naozaj je tam e, každodenný dialog s Európskou komisiou vo všetkých týchto prípadoch. Ďakujem. Köszönöm szépen, Tavernári úr. Ďakujem. Ďakujem pekne, pán Tavernári. Meg, meg, megjegyzem, hogy kérem, hogy lassabban beszéljenek, mert a... Krátka poznámka Prosím všetkých, e, ktorí sa ujímajú slova, aby hovorili o niečo pomalšie, inak e, je to veľmi zložité pre tlmočníkov. Pani Ivi? Ďakujem. Opäť e, tu máme situáciu, ktorá je veľmi komplikovaná. Morfologistické, klimatické charakteristiky Páckej nížiny sa dajú ťažko ovplyvniť, pretože e, tieto spôsobujú, že znečistujúce e, látky ostávajú v atmosfére tejto oblasti dlhšie. A aj napriek e, tejto situácii, napriek tomu, že je to stav známy, plány, ktoré sa vypracovajú, nie sú postačujúce. Hovoríme o tom, že to je problém, ktorý sa týka tisícov ľudí. Európska environmentálna agentúra vo svojej správe z minulého roku hovorí o 400 e, e, tisíc e, ľudí, ktorí predčasne zomierajú z dôvodu znečisteného ovzdušia. Pre Taliansko to znamená 84 tisíc ľudí, ktorí zomreli predčasne. Takže je to naozaj závažný problém, ktorému sa treba venovať a to s intelektuálnou úprimnosťou. A tomu tak momentálne nie je zo, stan- zo strany národnej ani regionálnej vlády, ani zo strany Európy. A ja sa e, týmto obraciam aj na e, teda zástupcov e, Talianska. Chcem apelovať pokiaľ ide o, o vyrokovanie smernice o národných e, emisných limitoch, pretože napríklad Taliansko e, sa snaží, e, by, by, by malo chrániť kvalitu ovzdušia. Treba, aby sme tu naozaj vyslali silný signál, že chceme konať, chceme chrániť zdravie občanov a nemá sa len hovoriť o číslach na papieri alebo virtuálnych mechanizmoch na zníženie emisí, ako napríklad e, systém e, obchodovaní s emisiami ETS. E, momentálne sa znova prerokováva tento dokument. Všetko to existuje iba na papieri a iba virtuálne sa snaží znižovať emisie CO2 vo vzduší, ale v realite k tomu nedochádza. Hovorí sa tu o rozdieli, pokiaľ ide o znižovanie e, e, emisí e, v súvislosti s smernicou NEC. 15 tisíc ľudí je ohrozených na živote teda v súvislosti so zmenou limitných hodnôt. Toto si treba uvedomiť. No a napokon eh, som rada, že ste spomenuli aj príspevok poľnohospodárstva k znečisťovaniu životného prostredia. Tu opäť chcem eh, apelovať na Taliansko a všetky členské štáty za rokovacím stolom, aby nevynímali metán spomedzi znečistujúcich látok, ktoré sa majú monitorovať a e, pre ktoré sa má stanoviť limit na e, e, znižovanie emisí, pretože to môže naozaj iba poškodiť zdravie ľudí. Ja ako občianka, ktorá žije, ja obyčajne bývam v, Miláne, vyrastla som v Miláne, veľmi dobre poznám túto oblasť, viem, ako v priebehu času E, všetko, e, všetky investície idú e, presne naopak, vôbec nepodporujú budovanie verejnej dopravy. Práve naopak, nové cestné infraštruktúry sa tu budujú, tie vôbec neriešia ani problém dopravy, ani problém znečisťovania. Takže na viacerých frontoch e, je treba viac odvahy, príjmať riešenia, ktoré by naozaj chránili zdravie ľudí, pretože inak tu naozaj iba strácame čas a klameme ľudí. Ja osobne nechcem nikoho klamať a chcem a, a tiež nechcem, aby klamal niekto mňa. Toto je totiž veľmi citlivá téma, o ktorej sa veľa hovorí, ale príliš málo sa toho v tejto oblasti robí. még valaki szólni? Ďakujem pekne. Ešte sa, prosím, chce niekto vyjadriť? Nie, takže pani Žaroneta. Si, Ďakujem. Chcela by som eh, poznamenať, že ako povedal zastupca našej vlády, Áno, on hovoril o e, stretnutiach, o pracovných skupinách. Áno, to sa deje už tri roky, ale nie, nie je tu žiaden, žiaden konkrétny dekret. No ale toto je konkrétny, e, naliehavý problém týkajúci sa zdravia obyvateľov a my si myslíme, že vláda by toho mala urobiť oveľa viac a že toho aj môže urobiť oveľa viac. Absolutnú prioritu na všetkých úrovniach, od e, lokálnej až po národnú, by tento problém znečistenia ovzdušia mal požívať. E, spôsob, máme, máme najvyšší e, počet e, predčasných úmrtí v dôsledku zničenia ovzdušia v celej Európy. Takže v apríli 2016 sa zverejnil dokument Generálneho riaditeľstva pre vnútornú politiku Európskeho parlamentu. V ňom sa špecificky hovorí o situácii Milána potvrdzuje e, sa tam, že boli blokované e, určité opatrenia. Takže je naozaj dôležité zabezpečiť, aby regionálne a národné e, vlády boli E, zainteresované do e, politiky, ktorá by naozaj reálne niečo menila. Ja som e, členkou Združenia občania pre vzduch, Cittadini Perlária. My sme vyzvali talianského premiéra, aby prijal konkrétne kroky za účelom zlepšenia vzdušia v Taliansku. Ide totižto o témy, ktoré sú prepojené s viacerými oblastiami. Nemôžete vychádzať e, z toho, že všetko vyrieši iba zmena v oblasti Real Driving Emission Test, e, keď e, neurobíte zmeny v iných oblastiach. A toto práve talianská vláda nerobí, takže dúfam, že toto sa v budúcnosti práve zmení. Ďakujem pekne. Myslím, že je nám všetkým jasné, že je to reálny problém, ktorý existuje Teší nás, že Európska komisia si plní svoje povinnosti, čakáme na informácie, ktoré nám budú poskytnuté v dohľadnom čase. Komisia a talianská vláda navzájom komunikujú, zdá sa, čo nás tiež teší. Petícia teda ostáva naďalej otvorená. Kým nedostaneme ďalšie informácie, Ďalej prechádzame bodu 14, ide o petíciu eh, pani Leony Majs, belgickej štátnej príslušníčky. Konkrétne ide o znečistenie vzdušia v Antwerpách. Srdečne vítame predkladateľku a dávam jej slovo. Excuseer. Meneer de voorzitter, leden van de commissie. Vážený pán predsedajúci, eh, vážený prítomný, moja petícia eh, v novembri 2011 sme predložili túto petíciu, pretože sa znepokojujem o kvalitu vzdušia v Antwerpách a konkrétne eh, ma znepokojuje aj úroveň zdravia obyvateľov. Posledné údaje bijú na alarm z hľadiska výskytu ochorenie dýchacích ciest eh, u detí. Antwerpy pritom nie sú mimoriadne veľké mesto, je obklopené štyrmi e, veľkými ringmi, teda um, je tam veľmi hustá a cestná a, a eh, sieť. V okolí sú veľké mesta, a Brusel, Bom, Mechelen, Liež. je tam veľmi hustá sieť diálnic, denodenne sú veľké zápchy na cestách a, a je to čoraz horšie vodne v noci je táto premávka veľmi hustá a znepakuje ma, že v Antwerpách sa naďalej príjmajú opatrenia, ktoré zvyšujú intenzitu cestnej e, dopravy. Napríklad e, sa plánuje budovanie ďalších ciest. Letisko Antwerpy sa zväčšuje, e, taktiež sa plánujú ďalšie lety. Ja chápem, že to prospieva ekonomike, ale ekonomika predsa musí mať za následok v eh, prospech celej spoločnosti. A iba zdraví ľudia a zdravé životné prostredie môžu byť meradlom úspešnosti ekonomiky. Eh, ja si nemyslím, že doprava je jediným eh, pôvodcom všetkého zla, ale v každom prípade, ak je doprava čo intenzívnejšia, má to negatívne dopady. Belgicko bolo už viac dopozornené, pretože neplní ciele a kvalite, kvalite, o kvalite životného pardon, o kvalite ovzdušia. V každom prípade e, situácia vzdušia e, v okolí mesta Antwerpy sa v posledných 30 rokoch veľmi výrazne zhoršila. Ehm, taktiež e, mesto ako také sa veľmi výrazne rozrástlo, ehm, ako aj doprava v prístave napríklad sa prepravilo v posledných rokoch o takmer dvojnásobne ehm, viac nákladu, teda e, zhruba 80 tisíc tón nákladu viac e, než pred 6 e, rokmi. Tento tovar sa potom musí presúvať ďalej, na cesty sa dostáva tým pádom. To spôsobuje ďalšie problémy, aj keď je tu snaha odbremeňovať cestnú dopravu. V každom prípade objem je naďalej veľmi veľký Zelené plochy sa postupne čoraz viac strácajú aj v okolí veľkých eh, ciest a diálnic a musia ustupovať ďalšej výstavbe. Občania sú veľmi znepokojení, napríklad organizácia Regenland, taktiež eh, Strata Generál majú konkrétne plány zlepšovania infraštruktúry, ale aj menšie občianské e, združenie a skupiny sa angažujú, e, tak ako napríklad aj moje. Mm, keď sa pozrieme na mesto Antwerpy, to je veľmi poznačené dopravou. E, niektoré školy sú dokonca hneď vedľa diálnic. Verejný priestor nie je rozumne spravovaný. Všade, kde je e, kúsok voľného miesta, sa hneď niečo stavia bolo postavených eh, mnoho kancelárskych budov, to znamená eh, menej stromov, mm, taktiež eh, sa zintenzívňuje doprava. Ja to však nechcem všetko popisovať len negatívne. Chcela by som upozorniť na to, že existuje aj projekt na preskúmanie kvality ovzdušia. Je to projekt, ktorý je projektom spolupráce viacerých univerzít. A taktiež je tu snaha podporovať cyklizmus e, a cyklistov v meste. E, v každom prípade e, zdravie ľudí mm, je veľmi výrazným faktorom pri meraní úspešnosti ekonomiky. Doprava by mala mať v dispozícii dostatok priestoru, ale musí sa hľadať iné alternatívy, napríklad decentralizácia alebo práca na diálku, práca z domu. Nechcela by som, aby Antwerpy sa stanú len diálnicou pri rieke a aby sa zmenili na toľko, že už nebudú mestom, kde ľudia žijú radi. Myslím, že ciele nie sú dôležité, dôležité sú aj prostriedky, ktorými tieto ciele dosahujeme. Mali by sme viac počúvať občanov a ich obavy a znepokojenia. Ďakujeme veľmi pekne. Teraz dám slovo pani eh, Marte Muescuesta v mene komisie. Yes. Thank you very much, Mr. President. Ďakujem pekne. Chcela by som eh, sa odvoláte na odpoveď komisie z decembra 2015. Všetky údaje, ktoré uvádzame v tejto odpovedi, sú z roka 2013, eh, keďže údaje z roku 2015 ešte nie sú k dispozícii, zatiaľ ich nemôžem uviesť ale môžem e, vás informovať o aktuálnom vývoji postupu vo veci porušenia. V našej odpovedi uvádzame, že sme sa odvolali na Belgický súd e, za neplnenie stanovených limitných hodnot. Situácia je teraz však e, trochu iná. Komisia totiž nevykonala rozhodnutie zažalovať Belgicko na Európskom súdnom dvore za to, že neplní záväzky PM10, keď komisia rozhodla postupovať, vychádzala z informácií z roka 2013 a to naznačovalo, že Belgicko neplní eh, limitné hodnoty PM10 vo všetkých zónach aglomerácia, ktoré sú uvedené v príslušnom stanovisku. V roku 2014 sa situácia zmenila. Eh, správa o kvalite hovorí, eh, že Belgicko dosiahlo zvýšenú mieru plnenia všetkých týchto zón, čo sa týka limitných hodnôt. Išlo o Brusel, Gente prísovné zóny a taktiež mesta e, s viac ako 50 tisíc obyvateľmi. Situácia sa teda zmenila, komisia sa rozhodla pozostaviť toto rozhodnutie, zažalovať Belgicko na súde. Čo to teda presne znamená? Význam pozastavenia tohto rozhodnutia spočíva v tom, že komisia vyhodnotí situáciu opätovne, keď budú k dispozícii údaje z roka 2015 čo sa očakáva v septembri 2016. Neznamená to, že Belgicko plní všetky limitné hodnoty PM10. Ehm, ešte jedna zóna naďalej je tieto hodnoty neplní. A síce ehm, zóna, ktorá sa vzťahuje na motory. Táto zóna nebola zahrnutá v predchádzajúcom konajúci porušenia. Vtedy totiž komisia rozhodla otvoriť konať porušenia, Tedy táto zóna vykazovala plnenie v roku 2012. A na to, aby sa do tohto konania zahrnuli ďalšie zóny, budeme sa musieť vrátiť k predchádzajúcemu štádiu, teda motory boli v minulosti vyňaté e, z tohto konania a ne spadali teda do zón, ktoré mali byť obsahom e, žaloby. Komisia teda chce opätovne situáciu vyhodnotiť, keď budú k dispozícii údaje z roka 2015 po septembri tohto roka a potom sa rozhodne o ďalších krokoch a tiež ako sa postaví k tomuto rozhodnutiu zažalovať Belgisko za prekračenie limitných hodnôt PM10. Ďakujeme pekne. Pán Belkac je tu tiež v mene komisie, nech sa páči. Pán Bart Stajs, ďakujem pekne. Ďakujem aj zastupcom komisie. Ja nie som poslancom vo výbore PETY, som členom výboru pre životné prostredie a preto sa venujem otázkom kvality ovzdušia veľmi intenzívne. A ja sám tiež bývam v Antwerpách, musím dať za pravdu pani Maes ja som ju doteraz nepoznal. Poznal som jej iniciatívu, ale osobne sme sa nepoznali. Musím povedať, že jej požiadavky a jej argumenty veľmi dobre chápem a tiež podporujem. Čísla sa tak trošku zmenili v roku 2016 očakávame nové aktualizované údaje. A komisia sa tejto veci pozorne venuje a tiež e, údaje e, z roku 2012, ktoré boli k v roku 2015, e, dokazujú, že komisia veci pozorne sleduje. To nás teší, ale v vlastnej skúsenosti môžem povedať, že kvalita ovzdušia v Antwerpách je veľmi znepokojivá. Má to obrovské dopady na kvalitu života, bývanie v Antwerpách, najmä u detí. Pani Más spomenula, že e, viacero škôl je i hneď vedľa diálnic. Mm, taktiež e, ring, antwerpský ring, e, prechádza priamo jednou časťou mesta. Teda znamená to, že nielen e, základné školy, ale dokonca škôlky sú v bezprostrednej blízkosti e, tejto, tak povediať, diálnice. E, pani Majes nezastupuje len sama seba, nevystupuje tu ako jednotlivé, zastupuje tu mnoho obyvateľov Antwerp. Existuje mnoho rôznych združení, občianských združení, taktiež máme organizáciu Stápe Generál, teda organizácia bez dychu, čo je e, asi akýsi akčný výbor, ktorý sa venuje otázkam znečistenia ovzdušia. A tiež je tu snaha presadiť premostenie ringu, ktorý prechádza mestom. Tieto výbory presadili e, referendum, ktoré prebehlo pred rokom. A v a v tomto referende tieto akčné výbory zvíťazili. Diskusie medzi miestnymi a flamskými orgánmi sa oberajú takým smerom, aby sa presúvala doprava na železnicu. Ehm, minimálne prebieha efektívna komunikácia. A taktiež existuje občianský vedecký projekt, e, tzv. zvedavé nosy. E, to sa angažuje 2000 občanov, ktorí umiestnili merače do svojich spální, kde sa meria kvalita ovzdušia. Je to rozmiestnené po celom meste. A ide tu samozrejme aj o to upozorňovať ľudí na túto problematiku. Máme teda k dispozícii údaje z minulého roka, teda respektíve očakávame ich v septembri. Myslím si, že táto petícia by mala ostať otvorená. Je totiž veľmi užitočné eh, pozorne sledovať ďalšie vývoj situácie, tak aby angažovanosť pani Mas mala ešte väčší zmysel. Rozhodne žiadam o to, aby petícia ostala otvorená, aby sme sa mohli bezprostredne presvedčiť o ďalšom vývoji situácie, ako sa veci vyvíjajú v Antwerpách. Mali by sme sa najmä snažiť o to, aby zdravie obyvateľov, ale aj turistov, Antwerpy napokon sú aj turistickým mestom, aby sa na to prihľadalo. Ďakujeme pekne. Pozerám sa do sály, či sa chce niekto vyjadriť. Pán Jar sa hlási, neskôr doslova slovo pani Mas. Ja si myslím, že Musíme mať smernice, ktoré naozaj budú vyhodnocovať eh, aktuálny vývoj v Antwerpách. Eh, eh, to nevidíme. V Antwerpách napríklad neexistuje park, v okolí ktorého by nebola rýchlostná cesta alebo nejaká väčšia cestná komunikácia. Bola by som rada, keby sa zohľadnili konkrétne okolnosti. Občania, ktorí sa v tomto smere angažujú, musia byť vypočutí, spisujú sa petície, prebiehajú stretnutia, e, na ktorých sa ľudia vyjadrujú. Mnohí obyvateľia mesta sú veľmi znepokojení vzhľadom na e, čoraz väčší objem e, dopravy v meste. Keď sa ocitnete na diálnici pri vjazde do Antwerp, máte po každej strane nákladné auto E, to je predsa neúnosné e, do budúcna. Ak som to správne pochopila, tento problém e, zjavne je rozšírený aj v iných krajinách Európy, čo sa týka kvality ovzdušia. Ďakujem pekne. Áno, máte pravdu. Vidíme, že v Európe Existuje mnoho petícií, ktoré sa týkajú práve tejto témy. Petícia ostane otvorená. Počkáme si na odpovede v septembri. Komisia e, bude naďalej v kontakte s belgickými orgánmi a potom v septembri sa k tomu vrátime. Pán Jár, ďakujem pekne. Komisia spomenula, e, že v septembri očakávame odpoveď. Mali by sme si zaznamenať e, aj my, aby sme sa v septembri presvedčili, či táto odpoveď naozaj prišla a kedy to potom e, na jeseň potom zaradíme opäť na program. To ste napokon povedali už aj vy, pán predsedajúci, ja som na to chcel upozorniť ešte pred vami. Ďakujeme pekne. Dámy a páni, dostávame sa teraz k poslednému bodu na našom programe. Konkrétne ide o 13 petícií v súvislosti s priemyselným prístavom v Larnake. Vítam pani Teodoru Tacke zadáva mi slovo. Ne, ja sás. Endime, kire proedre, endima meli. Ďakujem pekne, vážny pán predsedajúci, vážení poslanci. Prichádzam e, dnes ako zastupkynia e, obyvateľov Larnaky, aby som vám približila situáciu e, v prístave nášho mesta. Je to jedno z najväčších miest na si prežial. V júni 2014 v našom prístave došlo k usadeniu rôznych druhov ťažkého priemyslu a je e, takých, ktoré sa venujú ťažbe fosílnych palív. Týka sa to priamo občanov, pretože sa to deje priamo v meste. Je to len zhruba 800 metrov vzdialené od eh, slávnej pláže Finikudes, kde sa často zdržiavajú aj turisti, ale kde sa kúpajú naše deti. Teda ide o na, druhý najväčší prístav na Cypre, ktorý sa využíva na obchodné účely aj na účely E, cestovného ruchu v júli 2014 e, z neoficiálnych zdrojov e, sme dostali informáciu, že sa chystá budovanie dvoch zariadení na výrobu tzv. tekutého blata. Chcem ešte pripomenúť, že sa tam plánujú umiestniť aj chemické tábory a pritom e, ide o obývané oblasti. Rôzne podniky, napríklad Hernobad Mediterranean, taktiež e, Cyprus Limited, e, ktoré majú sídlo v podnikateľskej oblasti v priemyselnej zóne iba niekoľko sto metrov od Eh, obytných domov. Veľmi to ruší prostredie eh, celého prístavu. Smernica 2010 eh, lomeno 18 a taktiež 2002 lomeno 14 41 je týmto porušená. Chcem upozorniť, že občania, obyvateľia neboli dostatočne informovaní, nedostali sme žiadne oficiálne informácie o tom, aké chemikálie sa budú uskladňovať v týchto priemyselných priestoroch a taktiež nemáme informácie o tom, aké opatrenia sa prijali na to, aby sa predišlo explóziám či vznieteniam. Taktiež sme nedostali informácie o tom, ako sa bude postupovať v prípadoch nehôd, nemáme e, k dispozícii žiadne informácie o núzových plánoch podľa článku 8 príslušnej smernice, by sa to pritom malo poskytnúť, nemáme žiadne oficiálne informácie o tom, ako e, vláda chce plniť článok 9 príslušnej smernice e, číslo 9682. Taktiež došlo k porušeniam ustanovení 2001 42, kde ide o ekologickú únosnosť e, projektov a taktiež vplyv na ľudské zdravie. Teraz niekoľko stručných poznámok. Využitie prístavu v Larnake firmy a podniky si chcú vytvoriť v toto prístave logistické centrum, aj keď to pôvodne nebolo eh, naplánované. Tieto eh, zóny využívajú rôzne firmy na eh, uskladňovanie a ťažbu fosilných palív. Avšak sídlo majú ďaleko od tohto prístavu, teda všetok odpad sa bude musieť prevážať, čo spôsobí ďalšie šírenie týchto nebezpečných látok. Je to teda veľké riziko pre deti, pre e, občanov, jednak v e, hľadiska možných nehôd, ale tiež priamo s nečistením životného prostredia. Ďakujem za pozornosť a dúfam, že v súvislosti s touto dôležitou témou, ktorá sa týka tisícov obyvateľov veľmi priamo, nám pomôžete, aby sme e, dokázali chrániť zdravie nás všetkých. Chcem sa teraz obrátiť na komisiu aj na výbor, aby ste eh, pokojne pricestovali do Larnaky, aby ste si veci pozreli na vlastné oči. Eh, ďakujeme pekne. A teraz dostáva slovo Eiza Balcaky v mene Európskej komisie. Um, thank you. Eh. Ďakujem, ďakujem pán predseda. Chcela by som poďakovať vášmu výboru za to, že máme príležitosť prísť sem a e, vyjadriť sa pred vami aj pred e, petičníkmi. A chcela by som oznámiť, e, že Európska komisia dostala aj ďalšie stiažnosti k tejto téme. Veľmi veľa informácií nám predkladatelia poskytli. Komisia zareagovala e, e, na viacero petícií, ktoré e, sa preskúmavali na vašej úrovni v novembri 2015. Povedala by som, že odvtedy sa toho veľa nezmenilo. Čo by som chcela poznamenať v súvislosti s environmentálnou legislatívou EÚ, ako to spomína pritom predkladateľka petície, pokiaľ ide o Aarhuský dohovor, treba poznamenať, že jeho požiadavky sú e, súčasťou e, všetkých špecifických e, environmentálnych smerníc. Takže v prvom rade, pokiaľ ide o tzv. smernicu SEVEZO, 96, 82 a 2012, 18. Treba povedať, že tá druhá sa v tomto prípade neuplatňuje, keďže vstúpila do platnosti iba prv, e, v júni 2015 a tento prípad e, začína v júni 2013. A smernica 9682 tu treba povedať, že podľa informácií, ktoré komisii boli postupené, nedá sa eh, eh, vyvodzovať, že eh, tieto zariadenie spadajú pod pôsobenie tejto smernice, pretože kvantitatívne ani z vecného pohľadu sa nedá povedať, že by spadali pod pôsobnosť tejto smernice. Jediná otázka sa týka teda územného plánovania. Opäť podľa informácií, ktoré sme dostali, e, sme nemohli e, vyvodiť závery, že cyperské orgány by nesprávne e, zhodnotili vzdialenosti teda medzi existujúcimi a novými zariadeniami a pokiaľ ide o smernicu 2041, tá tiež e, e, sa tu neuplatňuje, pretože sa týka plánov a prog- programov a nie projektov, ako je tomu teraz. E, smernica o hodnotení dopadov na životné prostredie sa na toto vzťahuje a tieto e, projekty spadajú pod prílohu 2 e, danej smernice a tam sa nespomína povinnosť pre členské štáty e, vytvoriť environmentálne hodnotenie dopadov. Spomína sa tam iba povinnosť predbežného hodnotenia, screeningu, čo podľa informácií, ktoré sme dostali, sa udialo. V tomto prípade členský štát e, má povinnosť verejnosť iba informovať a e, nie previesť konzultácie. Napriek tomu e, v júli 2014, pokiaľ vieme, sa konalo informačné podujatie pre verejnosť, nasledovali dve stretnutia parlamentného výboru, na ktorých sa tiež mohla zúčastniť verejnosť. A teda v tomto prípade komisia nemôže vyvodiť ten záver, že by došlo k porušeniu environmentálnej legislatívy EÚ, aspoň teda podľa informácií, ktoré sme doteraz dostali. Ďakujem. Ďakujem. Kto by sa chcel prihlásiť e, e, do diskusie? Ďakujem, pán predseda. Celkom zrejme je tu prepojenie medzi tým, čo práve povedala komisia, tým, čo predniesla predkladateľka petície. Ehm, neboli podľa mňa tie potrebné opatrenia uskutočnené a ani environmentálne hodnotenie dopadov Treba teda ponechať túto tému otvorenú, táto petícia musí ostať otvorená a e, cyperská vláda musí dostať e, presné e, presné opatrenia, ktoré, ktoré by mala sledovať a rešpektovať. Ďakujem. Ďalší rečník. Ďakujem pekne, vážení kolegovia a kolegyne. Myslím, že téma životného prostredia a práve táto osobitná téma, ktorú teraz prejednávame, ale všeobec témy týkajúce sa životného prostredia, tie treba naozaj citlivo zvažovať. E, je to našej zodpovednosti voči občanom, aby e, sme sa týmito témami hlbkovo zaoberali. Ide o zdravie občanov, ale e, je to eš, zachádza to ešte ďalej. Ide o životné prostredie. E, to by malo byť pre nás e, to najdôležitejšie. Týka sa to prežitia ľudstva na tejto planete. A preto musíme trošku rozšíriť náš uhol pohľadu Eh, ide o to, že eh, často eh, sa občania ignorujú. Treba naozaj správne implementovať smernice a treba naozaj chápať, uvedomiť si, čo to znamená životné prostredie. Musíme sa naozaj zaoberať definíciou tohto pojmu do hĺbky už sa vyjadrili mnohí, ktorí sa zaberajú životným prostredím e, do hĺbky na túto tému. No a teraz poďme k práci nášho výboru. Existujú smernice, smernice ktoré e, vstúpili do platnosti až po tom, čo došlo e, k tomuto prípadu, aspoň tak som to pochopil. No ale to je spojené s určitými problémami. Aj tá skutočnosť, že pravidlá e, sa e, vraj neporušili, pokiaľ ide o e, informovanie občanov. Nevieme, kedy tieto informácie boli, boli k dispozícii, či informovala iba vláda, alebo či existuje nejaké environmentálne štúdie, ktoré boli zohľadnené alebo neboli zohľadnené. A snaha teraz vybudovať tú takúto fabriku, v krajine, ktorá nerešpektuje e, svojich občanov, v meste, ktoré už veľmi e, trpí v dôsledku emisí a e, odpadov. Aj teda je to veľká problematika, dôležitá je problematika miestneho letiska. No a treba zohľadniť, že toto je významný turistický región občania odsúdili e, skutočnosť, že tu e, neboli postačujúce informácie, žiadne rokovania s vládou. Členovia Mestskej rady Larnaky sa totiž vyjadrili proti tomuto rozhodnutiu. Takže je dôležité poukázať e, práve na túto skutočnosť. Členovia Mestskej rady per definicionem zastupujú občanov e, svojho mesta. Z môjho pohľadu teda treba e, sa ďalej zaoberať touto témou, treba ponechať petíciu otvorenú, potrebujeme získať viac informácií o, o aj príslušných e, environmentálnych štúdiách, a o ich výsledkoch. To znamená, že sa v našom výbore budeme musieť ešte zaoberať neskôr touto petíciou a rovnako ako to navrhovala petičníčka, aj ja som za zorganizovanie návštevy e, v teréne Mali by sme tam vytestovať a to určite bude mať e, vplyv na naše ďalšie rozhodnutia v budúcnosti. Ďakujem, pán Marias. Ďakujem, pán predseda. Máme tu e, e, viacero petícií, ktoré súvisia s touto témou máme tu zástupkyňu, ktorá nás informovala o všetkých petíciách. Je ich totiž to viac a sú, myslím, veľmi jasné, pre nás e, z tohto vyplýva, že táto snaha na Cypre e, e, využívať fosílne paliva, teda ťažiť ich, to začína viesť k problémom. Ak by tu malo vzniknúť veľké priemyselné centrum, treba rešpektovať pritom všetky pravidlá aj pokiaľ ide o e, ťažbu fosílnych palív. E, ohrozené je tu životné prostredie, aj e, iné hospodárske oblasti, doprava, turizmus, rybolov a podobne. Ale my sme tu vôbec nevideli žiadnu takúto činnosť. Vidíme tu iba, že na kraji mesta úplne blízko Eh, mesta eh, sa tu vyvíja eh, táto činnosť. Je tu, je tu možné blokovanie týchto postupov. Je to teda veľmi palčivá téma teraz aj pre budúcnosť. Ak som správne pochopil to, čo povedala komisia, Pochopil som to e, tak, že e, smernica SEVEZO nebola rešpektovaná. Takže ak nebola rešpektovaná, tak by som chcel e, sa rád dozvedieť, ako chcete postupovať ďalej, aby e, ste to ďalej sledovali, pokiaľ som to teda nepochopil nesprávne. No a potom e, tá skutočnosť, že tu máme smernice, ktoré začali e, platiť až e, teda po e, e, dátume, ktorý sa tu spomína. To neznamená, že by sa eh, eh, eh, to nedalo predsa uplatňovať, veď je tu hrozba pre životné prostredie naďalej, aj teraz. To musí mať svoje následky. No a pokiaľ ide o túto fabriku, tá by mohla viesť k možným závažným problémom v budúcnosti, pokiaľ ide o zdravie občanov. Uh, Takže môj názor je taký, ako už povedali kolegovia predo mnou, táto petícia sa má nechať otvorená. Po druhé, treba takisto uh, zaslať list e, e, mestu Larnaka, pokiaľ ide o ich stanovisko. Nevieme, ako sa k tomu stávajú, ako k tomu pristupujú. No a takisto treba aj napísať cyperským orgánom, vyjadriť naše obavy, popísať problém a spýtať sa ich, ako v budúcnosti e, chcú k tomuto problému pristupovať. Zo strategického pohľadu Cyprus E, takýmto spôsobom začína e, s e, ťažbou fosílnych palív a preto je dôležité dodržiavať všetky opatrenia. Sú tu dve platformy 800 metrov od pobrežia Larnaky. Ak napríklad na týchto platformách ak sa tým má pokryť aj prístav, tak ako to má fungovať? tam je predsa ťažký e, priemysel, ako bude e, potom vyzerať e, celý tento ostrov. Tu naozaj potrebujeme stanovisko Cyperskej republiky, ako chcú v budúcnosti k tomuto problému pristupovať. Nie, aby sme sa tu stretli o dva roky a museli potom o týchto témach diskutovať. A je tu prirodzene aj nebezpečenstvo nehôd. E, takže ponechať petíciu otvorenú, napísať mestu Larnaka, napísať e, Cyperskej republike, minimálne teda toto a potom e, je tu mm, potrebná cesta, aby sme zistili, ako máme v tomto prípade ďalej postupovať. Diskutovali sme o tom aj s koordinátormi. Je tu možnosť, e, že ak sa o nejakej petícii diskutovalo, e, je možné aj zorganizovať e, výjazd delegácie do daného miesta. To by som navrhol v prípade Larnaky. Pani Evi, ďakujem, pán predseda. A ja sa pridávam ku kolegom, ktorí žiadajú, aby táto petícia ostala otvorená. Je to veľmi dôležitá téma. V prvom rade e, tu ide o ďalší e, ďalšiu priemyselnú e, platformu, ktorá sa snaží ťažiť fosílne paliva. Sme veľmi ďaleko od energetického prechodu, ktorým by sme mali mm, prechádzať a e, o ktorý by sme sa mali snažiť všetkými našimi silami, aby sme zmenili tvár e, Európy. Aj tu opäť ostávame iba pri prázdnych slovách a realita je úplne odlišná. Takže postupovať e, konkrétnymi krokmi, krokmi smerom k k konkrétnym ku využívaniu obnoviteľných zdrojov. To by sa malo stať realitou. E, sú tu e, aj obrovské príležitosti v oblasti pracovných miest e, s tým spojené. A ešte chcem poukázať na uplatňovanie komunitárnej legislatívy. Uplatňovanie, ktoré príliš často je zložité a e, sú tu nedostatky. Okrem toho, e, e, že ide o to, či sa, mm, že treba zhodnotiť, či nejaké zariadenia, či nejaké fabriky majú vplývať do platnosti SEVEZ alebo nie. Ja sa môžem vyjadriť k príkladu z Lombardie. Tam je viacero zariadení na uchovávanie plynu, Ehm, buď sa budujú, alebo už sú vybudované, alebo sa rozširujú, e, sú pokryté smernicou väzu a napriek tomu e, nemajú žiadne vonkajšie e, plány pre naliehavé situácie, ako si to vyžaduje legislatíva, plány na ochranu obyvateľov. Obyvateľia často nie sú konzultovaní, takže stále sa tu znova opakuje tá situácia, ktorú už dobre poznáme a hrozby pre obyvateľov e, tu nie sú zanedbateľné. Tu ide naozaj aj o e, hrozby, e, pokiaľ ide o zemetrasenie, a podobne. Takže naozaj je potrebné monitorovať správne e, uplatňovanie komunitárnej legislatívy. V oblasti životného prostredia je e, toho e, treba ešte urobiť veľmi veľa a našim smerovaním, opakujem, by malo byť opúšťať takéto zdroje energie a venovať sa tým obnoviteľným teda petícia by mala ostať otvorená, môžeme napísať list miestnym orgánom aby sa e, teda zohľadnila táto problematika, ktorú popisujú predkladatelia a prípadne v budúcnosti by sme mohli zvážiť e, aj cestu do Larnaky, aby sme priamo v teréne videli, ako sa veci majú. Chcem sa poďakovať za úvahy autorom petície. Vec je, myslím, celkom jasná. E, po slovách komisie, komisie e, neviem, či sa porušila smernica alebo nie. Podľa mňa ide o, ochranu pred chemikáliami. Ide tu o priemyselný podnik vzdialenosť 800 metrov. Eh, k ropným a plinárenským zariadeniam sú, v blízkosti sú aj domy. Takže ide o život tam žijúcich ľudí a o ich zdravie. Musí sa vyjasniť, či je tu riziko alebo nie. Môže dôjsť k ťažkej eh, eh, katastrofe alebo nie. Život ľudí je predsa dôležitejší než celá tá byrokracia a všetky tie e, ospravedlnenia a ruský dohovor, tu treba povedať, že susedia neboli o všetkom informovaní. A vy hovoríte, že príslušné informácie verejnosti nenastali. Po tom, čo nám teraz hovoria autory petície, tak nás eh, komisia vôbec neodká- na nich neodchádzala pri takejto téme, keď sa má vytvoriť správa, tak treba hovoriť s oboma stranami a nie len so jednou z nich. Takto veci nemôžno riešiť. A e, ešte jedna vec. Mal by sa napísať list cyperským orgánom. E, petícia by mala byť otvorená a treba postupovať trochu ľudskejšie. Mali by sme dbať na e, ľudské životy a na životné prostredie, nie na argumenty veľkých podnikov a priemyselníkov. Ďakujeme, pán Jár. E, na úvod chcem tiež povedať, že chcem, aby sa nechala petícia ešte otvorená. Už na úvod popoludne som povedal, že e, nebude väčší projekt asi, kde by sme sa v názoroch e, líšili. A či je projekt e, ekonomicky prospešný, to nie je naše rozhodnutie, to sa musí udiať v teréne. Pokiaľ ide o zásahy do životného prostredia, či zdravia ľudí, komisia to dobre prezentovala, ale chýba mi tu tak trochu dialog v eh, danom regióne. Za normálnych okolností, keď sú problémy s transparentnosťou, reagujú, teda keď sú problémy, reagujú demokratické spoločnosti transparentnosťou, nie ako Putin. Potrebujeme transparentnú spoločnosť a preto by som e, napísal list a poprosil, aby dialog sa do, dohnal nemožno povedať, že preverovanie e, ekologickej škodlivosti by sa ma mohlo obísť. Musí sa urobiť screening. Treba tu naozaj nasmerovať na členské krajiny prozbu, aby tu bola, bol dialog a navzájom si treba poskytnúť podklady Uh, tak by som to navrhol uh, ja, aby prebiehal dialog. Ja to nemôžem predsa presne uh, posúdiť. Ďalší rečník, nech sa páči. Ďakujem s veľkou pozornosťou som si prečít prečítala všetkých 10 návrhov petície. Veľmi vážne a konkrétne obvinenia. Prístav e, v Larnake e, sa mení pod vplyvom priemyslu, e, získavanie zemného plynu, ropy. Jasné, že sú tu obavy občanov, veď ide o ich zdravie ale aj o to, že celá oblasť sa ničí. Že samozrejme to prináša e, prínos, ale jednotlivé e, e energie, jednotlivé platformy, znečistenie pôd, e, mora a ovzdušia, e, trhliny, úniky, to všetko sú veci, ktoré sa tu v jednotlivých petíciách spomínajú. Pokiaľ ide o rozhodnutia súdu, už tak treba si uvedomiť, že sa tu odkazuje na mestské inštancie, zohľadnenie záujmov väčšiny, kým sa príjme nejaké rozhodnutie. A treba e, naozaj e, veci zdôvodniť. A to sa ne, voči občanom neudialo. V odpovedi komisie zaznelo, že sa rokovalo s občanmi. Občania však tvrdia, že také niečo sa neudialo a podľa mňa je teda tomu tak, že náš výbor by mal využiť všetky svoje pánky na to, aby sme preverili, či sa či nedošlo k nerešpektovaniu príslušných smerníc. Preto navrhujem nasledovné. Petície by mali zostať otvorené, treba komunikovať s príslušnými orgánmi, či a kedy došlo k vypočutiu o občanov a aké preverovania e, rešpektovania životného prostredia sa udiali, ktoré by boli zohľadnili e, obavy občanov. Na záver snáď ešte poviem a poprosím, aby autory petície nás priebežne informovali o priebehu udalostí, aby sme boli plne informovaní. Blížim sa k záveru. Som za to, aby sme vytvorili skupinu, ktorá by preverila situáciu e, v regióne. Ďakujeme. Slovo má pani Teodoru. Ένα τελευταίο σχόλιο θα ήθελα να κάνω. Krátka poznámka na záver, ak dovolíte. Verejné konzultácie neprebehli. Konzultácia predsa znamená, že si, e, kto si e, sa podelí o svoje názory ale verejné konzultácie v takejto forme sa neudiali. My sme sa na ničom takom nesúčastnili. Svoje názory sme nikde neoznamovali. Jednoducho nás zasypali údajmi to všetko. My ako občania Larnaky sme sa vôbec nemohli zapojiť. Ďakujeme. Kolegovia, vyzerá to nasledovne Petícia zostane otvorená. Napíšeme tri listy. Ešte chce snať pohovoriť komisia? Predsa len áno, nech sa páči. Ďakujem. Len by som rada vyjasnila zo pár spomenutých bodov. Vysvetlenie z mojej strany, ak nebolo niečo jasné. Pokiaľ ide o to, ktorá smernica tu platí, mala som spomenúť, že obe smernice majú rovnakú mieru ochrany. Je to vec e, len procedurálna, ale neznamená to, že staršia smernica by e, nerátala s nejakými opatreniami pre e, územné plánovanie E, ochra- miera ochrany zostáva rovnaká. Pokiaľ ide o konzultovanie verejnosti, bolo zasadnutie s informovaním verejnosti a na základe našej analýzy e, tu platná smernica je o, smernica o posudzovaní environmentálnych dopadov. Spadá to pod do, e, e prílohu číslo 2 tejto smernice a európska legislatíva tu nevychádza e, z konzultácie verejnosti, ale orgány majú verejnosť informovať o ich rozhodnutí. Preto, ak e, my to chápeme tak, že e, práve toto zasadnutie zohrávalo tú úlohu informovania verejnosti. A ešte snáď jeden bod, aby som reagovala na vaše všetky obavy. Bola tu otázka, odkiaľ komisia získala informácie, ktoré uvádza. No už tak e, išlo o, o, o stiažnosti, ktoré sme dostali. Z nich sme čerpali tie informácie a ľudia, ktorí tie stiažnosti podávali, sú identickí s tými, ktorí sú autori petície. Bol tu teda názor e, e autorov petície, ktorý sme si vypočuli i tu bola tá analýza národ, národného e, ombudsmana. Ale no, zopakujem, že informác, tú informáciu a tie informácie, ktoré sme dostali, ne, e, nehovoria, e, nevyvodzujú záver, že by došlo k porušení ekologických zákonov. Je, hovorí sa tu o tom, hovorili ste o tom, že my ako komisia sme identifikovali priestupok, porušenie predpisov. Nie je tomu tak. A potom, pokiaľ ide o smernicu SEVESO, e, šlo tu vlastne o to, že tieto samotné zariadenia nespadajú pod platnosť e, e smernice Seveso e, vzhľadom na e, tie informácie, ktoré o nich máme. Jediná e, otázka na preverenie bola tá, či sa zvažuje, zvažujú i posudzujú i ďalšie staršie zariadenia v blízkosti Larnackého prístavu a naozaj je na národných inštanciách, aby e, zabezpečili e, primerané e, vzdialenosti. My sme nedostali informácie, ktoré by nás viedli k opačnému záveru že totiž národné orgány by neboli e, správne posúdili e, otázky, o ktoré tu ide. Snáď je to jasné a ak máte ďalšiu, e, ďalší problém, ktorý treba vyjasniť, veľmi rada pohovorím o ňom do detailu. Ďakujeme. Nuž, nám všetkým je jasné, že túto tému dnes nemôžeme uzavrieť, ale zhodli sme sa na tom, že petíciu necháme otvorenú. Zdá sa, že sme sa zhodli na tom, že napíšeme tri listy. Oslovíme komisiu, poprosíme ju, aby e, vypracovala písomný názor, stanovisko. Napíšeme ďalej list e, ministerstvu E, na Cypre ministerstvu e, životného prostredia a hospodárstva a potom tiež starostovi Larnaky a poprosíme si, vyžiadame si ďalšie informácie. E, hovorilo sa tu o možnej študijnej e, ceste, e, v tom ja nemôžem rozhodnúť, e, e, to bude rozhodovať zasadnutie e, koordinátorov musím o tom informovať i pani predsedničku. Ďakujem vám za vašu účasť, osobitne potom za vynikajúce tlmočenie. Želám vám veľmi pekný večer a uzatváram naše dnešné eh, zasadnutie.